Drahé kolegyne, drahí kolegovia, vítajte na schôdzi výboru pre životné prostredie. Včera sme veľa hlasovali. Dnes máme pred sebou ešte dve veľké témy. Ide o emisie z priemyslu a o emisie z ľahkých komerčných vozidiel. Dnes ráno už prebehla schôdza koordinátorov. Rozhodnutia koordinátorov vám budú oznamené písomne. Bod 23. Priemyselné emisie, integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia. Správodajcom je Holger Kramer. Ten sa témou zaobral naozaj veľmi podrobne a teraz nás do problematiky uvedie. Nech sa páči, Holger. Ďakujem pekne, pán predseda. Dobré ráno, kolegyne, kolegovia. Priemyselné emisie, smernica o nich je ďalším veľkým projektom po označovaní potravín no a ja teda očakávam, že to leta s tým bude kopa práce. Sme na začiatku druhého čítania. Prvé čítanie prebehlo ešte v minulom funkčnom období, takže medzi tým prebehlo veľmi veľa času. Rade, rade tiež dlho trvalo, kým predložila svoje stanovisko. To súvisí eh, s tým, že sú tu nové pravidla pre komitológiu v súvislosti s Lisabonskou zmluvou. A preto bolo potrebné upraviť stanovisko rady. No a preto teraz, až teraz začína druhé čítanie. Dovolte mi v stručnosti načrtnúť, pretože nie každý sa zaoberá toto témou do podrobností, takže nie každý vie, ako vyzerá skutkový stav. 50 tisíc zariadení sa týka táto smernica Ide o to, aké požiadavky environmentálneho charakteru, aké pravidlá environmentálneho charakteru budú platiť pre prevádzku priemyselných zariadení. Viete, že tu už máme smernicu v tomto zmysle, ktorá ale nie je zatiaľ riadne implementovaná. Prečo nie? Preto, lebo cieľom smernice je využívať najlepšie dostupné techniky v priemyselných zariadeniach v Európe. Pokiaľ ide o existujúcu smernicu, stretávame sa s tým, bohužiaľ, že tá flexibilita, ktorú musíme mať pri fungovaní priemyselných zariadení, že táto flexibilita je zneužívaná, tá, ktorú poskytuje táto smernica. Často sa tieto flexibility využívajú v prospech priemyselných zariadení. Často sú tu rôzne dôvody, e, dôvody rôzne výhovorky. Toto je všetko právne prípustné. A teda oni sa teda vlastne snažia takýmto spôsobom vyhnúť využívaniu tých najlepšie dostupných techník a technológií. My sme teda hľadali určitý nástroj, ktorý by umožnil zlepšiť implementáciu najlepších dostupných techník a technológií. No a odpoveď sme našli v Európskej bezpečnostnej sieti, teda vo vytvorení určitých minimálnych štandardov, ktoré vyšli odtiaľto z Bruselu. A tieto, musia, tieto budú záväzné, pokiaľ ide o schváľovanie priemyselných zariadení. V prvom čítaní to bolo veľkou väčšinou podporené. Vytvorili sme silné parlamentné stanovisko, silnú pozíciu parlamentu. Ale pokiaľ ide o stanovisko rady, tu je veľká miera vytriezvenia, pretože rada túto myšlienku neprevzala, sú ju úplne zavrhla a stanovisko pozície skrátka vôbec nevzbudzuje dojem environmentálnej legislatívy. Je to len skrátka dlhý zoznam výnimiek. To znamená, že sa nachádzame v takej situácii, kde máme pozíciu parlamentu z prvého čítania a pozíciu rady a tieto sa diametrálne odlišujú. A teraz tu máme nelahkú úlohu, nelahkú úlohu vytvoriť environmentálnu legislatívu, ktorá v konečnom dôsledku povedie k zlepšeniu status quo. Ja samozrejme som začal fungovať vo svetle týchto skutočností. Nie som žiadny e, naivný človek, mám už skúsenosti a toto som všetko zohľadnil v svojej správe. Európsku bezpečnostnú sieť nenavrhujem, tak ako bola navrhnutá v minulom čítaní. Takže tie minimálne štandardy, tie tam nenájdete, tie tam prosím nehľadajte. Ide o modifikovanú eh, verziu, ktorá však stavia na tej myšlienke eh, tých minimálnych štandardov a ja pevne verím, že tento koncept bude potvrdený. Často sa mi dostáva do otázka, prečo vôbec potrebujeme minimálne štandardy, pokiaľ ide o presadzovanie najlepších dostupných techník a technológií. Často sa hovorí o tom, že to sú myšlienky pochádzajúce z Nemecka, ktoré teraz majú byť rozšírené na celú Európu. Ale ja si myslím, že je v záujme nás všetkých, nás všetkých, aby sme vytvorili rovnaké podmienky v hospodárskej súťaži pretože v Európe zatiaľ nemáme rovnaké podmienky pre všetky priemyselné zariadenia. Máme tu členské štáty, ktoré sú príliš prísne a potom také, ktoré sú mimoriadne laxné. Takže preto sú potrebné určité minimálne štandardy, ktoré sú určitým nástrojom na lepšie presadzovanie tých najlepších dostupných technik a technológií. Tá modifikácia vyzerá následovne. To je teda môj návrh správy, ktorý predpokladá, že tu máme Sebilský proces, budeme mať jeho závery a na základe nich Európska komisia vypracuje správu, ktorá sa bude venovať dvom kritériám. Poprvé, ako to vyzerá s implementáciou najlepších dostupných technológií v jednotlivých sektoroch. A po druhé, aké sú dopady na životné prostredie daného sektora. No a potom padne rozhodnutie, či sú alebo nie sú potrebné minimálne štandardy, pretože sa dochádza k veľkému odklonu od tých najlepších dostupných techník a technológií. Takže chceme vytvoriť prístup alebo koncept, ktorý sa bude viazať na jednotlivé sektory a budú teda tie minimálne štandardy pre jednotlivé sektory. Toto je taká modifikácia v porovnaní s prvým čítaním a vyšli sme vlastne v ústretí, v ústretí kritikom nášho pôvodného konceptu. A my sme teda presvedčení, že nám to pomôže. A ešte tu druhá taká veľká problematika, ktorá sa nachádza v mojej správe. Sú to hlavne tri veci, na ktoré sa teraz chcem koncentrovať, nechcem tu všetky detaily e, spomínať, pretože by to trvalo príliš dlho a som si istý, že kolegovia e, sa potom ešte k tomu vyjadria. No a tým druhým, to, druhou veľkou problematikou, ktorá istotne vzbudí veľkú diskusiu, to sú výnimky odsek pardon, článok 15 odsek 4, v ktorom sa uvádza, aké podmienky sú potrebné na odklonenie sa od tých najlepších dostupných techník. Ja som stále mimoriadne prísny. Ja som tie podmienky odklonenia sa ešte viacej zúžil a, drahí kolegovia, teším sa na vaše myšlienky, vaše nápady a reakcie. Najlepšia dostupná technika nie je sci-fi, nie je to žiadna utopia, kde by sme si kládli otázku, koľko to stojí, je tu vôbec dispozícii, ale je to status quo. Tak to momentálne vyzerá s momentálnym stavom vývoja technológie, takže nie je potreba e, odkláňať sa od týchto najlepších dostupných techník, hlavne pri budovaní nových zariadení. Takže ja som z tej hordy výnimiek, e, ktorá tu bola, som sa snažil urobiť takú malú kôpku, tak aby tie výnimky boli možné iba vo veľmi dobre odôvodnených, opodstatnených prípadoch. A tá tretia veľká problematika, tretí veľký komplex tém, ten sa zaoberá tými veľkými spalovacími zariadeniami a tam to, čo navrhuje rada, to je naozaj drzosť, diplomaticky povedané, je to drzosť. Máme tu uh, hraničné hodnoty pre elektrárne, ktoré majú znižovať hlavne látky znečisťujúce ovzdušie. Áno, na prvý pohľad to má byť environmentálna legislatíva, ale keď sa pozrite na kapitolu 3, tam rada naozaj spísala dlhočižný zoznam rôznych výnimiek, rôznych podmienok, za ktorých sa tieto hraničné hodnoty dodržiavať nemusia. Takže toto nás kolegovia neposúva ďalej. Keď to budeme takto robiť, tak eh, potom môžeme ponechať existujúcu environmentálnu legislatívu, nemusíme robiť nič nové. Členské štáty, nech sa páči, nech si robia všetko po svojom, ale ja by som nás rád upozornil na to, že sme prijali s podporou členských štátov veľmi ambiciozne ciele, pokiaľ ide o kvalitu ovzdušia. Chceme do roku 2020 dosiahnuť zníženie znečistenia ovzdušia, hlavne pokiaľ ide o um, určité látky. Takže musíme tieto ciele dosiahnuť a nedosiahneme ich, ak nedosiahneme pokroky, pokiaľ ide o priemyselné zariadenia. V súvislosti s kvalitou vzdušia veľmi často hovoríme o doprave. A často dospievame k záveru, že tam nemáme veľmi potenciál na znižovanie, ktorý by bol nákladovo efektívny, ale v prípade zariadení, eh, priemyselných zariadení je takýto úsporný potenciál, eh, ktorý by bol aj nákladovo efektívny, takže sa musíme posnažiť v tejto oblasti. Ja som vo svojej správe navrhol veľmi radikálne opatrenia. Rada a priemysel už na to samozrejme náležite reagovali. Ja tie transitional national plans, tie som vyčiarkol, pretože tieto nepovažujem za potrebné v zmysle dobrej environmentálnej legislatívy a spoločného trhu. Tieto Transitional National Plans, tieto prechodné národné plány predpokladajú, že také zariadenia, ktoré majú autorizáciu z pred roku 2004, že tieto nemusia pod rokom 2020 dosiahnuť ciele stanovené v smernici o čistote ovzdušia. Tiež sa tam e, hovorí o tom, že také zariadenia, ktoré majú iba 20 tisíc prevádzkových e, hodín, pardon, že tieto tiež nemusia dodržiavať, dodržiavať e, príslušné predpisy. Kolegyne, kolegové, toto je podľa mňa nespravodlivé, neférové z oči voči tým členským štátom, ktoré chcú dodržať e, všetky pravidlá, a ktoré uvalujú aj na existujúce zariadenia prísnejšie podmienky. Toto je naozaj neferové voči týmto krajinám. A pozrieme sa na to ešte aj z hľadiska priemyslu. Je veľmi zaujímavé, že ten najväčší odpor, tá najväčšia opozícia proti prísnejším požiadavkám pochádza hlavne z tých členských štátov, ktoré o sebe nemôžu vôbec tvrdiť, že majú konkurencieschopný priemysel. Sú to členské štáty, ktoré majú e, silný priemysel, kde priemysel zohráva e, dôležitú úlohu a je konkurencieschopný, tak tieto členské štáty e, častejšie využívajú tie najlepšie dostupné techniky a technológie a držiavajú aj štandardy pre tie veľké spalovacie zariadenia. Takže ja by som bol rád, keby tie ciele priemyselné aj environmentálne, boli v rovnakej miere zohľadnené. Keby boli skombinované, pokiaľ ide o používanie najlepšie dostupných techník, aj pokiaľ ide o tie najväčšie spalovacie zariadenia alebo veľké spalovacie zariadenia. Teda chcem vytvoriť jednotné štandardy. Ja už som na úvod povedal, že toto nebude vôbec jednoduché, pretože keď e, sa započúvame do diskusii v rade, vidíme, že ten manevrovací priestor je relatívne malý. Zároveň ale chcem jasne povedať, že je to podľa mňa problematické, keď súčasné predsedníctvo rady tú v kuloároch, predtým, než niečo bolo rozhodnuté, hovorí, že tak sa, nedosia- tak sa nedohodneme, že tému túto tému môžeme rovno zmiesť zo stola. Toto podľa mňa nie je dobrý prístup predsedníctva, pretože my musíme slúžiť našim občanom. Takže mne je jasné, že to bude zložité, ale musím jasne povedať, že ja som otvorený kompromisom. Rovnako ale musím povedať, a chcem k tomu pozbudiť aj vás, kolegyne a kolegovia, aby sme v druhom čítaní e, dostali svojej dôveryhodnosti, ale to sa nám podarí iba vtedy, keď parlament vydá z oči voči pozícii rady svoju silnú pozíciu. Tieňoví správodajcovia príslušných skupín, tých poprosím o spoluprácu v najbližších týždňoch, tak aby sme ich využili na to, čo sme urobili už aj v prvom čítaní, na to, aby sme dosiahli e, široký, silný kompromis, ktorý bude zohľadňovať mnohé záujmy, ale zároveň jeho cieľom bude, aby sme e, to trošku sprísnili, pokiaľ ide o tie minimálne štandardy, pokiaľ ide o tie veľké spalovacie zariadenia, pokiaľ ide o výnimky. Na tomto mieste by som to uzavrel a teraz si so záujmom vypočujem, čo povedia kolegovia a potom ešte istotne bude možnosť aj pre mňa reagovať na to, čo tu odznieje. Ďakujem. Dank, Ďakujem pekne, Holger Kramer, za tieto úvodné slova do tejto dôležitej témy environmentálnej politiky a legislatívy na úrovni EÚ. Smernica bola prijatá v roku 1996, tá východisková, o ktorej ste hovorili, takže je to už takmer 15 rokov, čo platí. Revízia je naplánovaná, pretože komisia konštatovala, že tá smernica sa neimplementuje náležitým spôsobom, že to je neuspokojivé, ako členské štáty sa stávajú k tomu, čo vlastne sami odsúhlasili Samozrejme, že ovzdušie a voda musia byť zachované čisté. Vieme, aké to má dopady na zdravie ľudí, hlavne detí a tých, ktorí majú ochorenia dýchacích ciest. To bolo často témou v našej, našom výbore. A istotne to nie je pre nás dobré, keď robíme zákony, na ktoré sa potom nedodržiavajú, ktoré potom mnohí nedodržiavajú. Takže teraz je potrebné to preveriť, revidovať a tento výbor musí rozhodnúť, ktorým smerom sa vydáme. Vy ste prišli s východiskovým textom, a teraz o tom budeme hovoriť. Dám teraz slovo koordinátorom a potom ďalším. Pani Gardini za EPP, nech sa páči. Sí, grazie. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi začať tým, že poďakujem spravodajcovi, ktorý robí úžasnú prácu. Hoci musím povedať aj to, že nesúhlasím so všetkým, so všetkými jeho mm, bodmi. Napríklad e, v doprave Mám veľmi odlišné stanovisko od spravodajcu. A kolegovia vo výbore pre dopravu sú zamer- sa zameriavajú na 20-percentné zníženie emisí na nasledujúcich 10 rokov. Je tu marža pre zlepšenie, ktorá je veľmi veľká. Čiže dovolila by som si nesúhlasiť eh, s pánom Kamerom pokiaľ ide o jeho názor na zoznam dĺžky eh, a dĺžku výnim, výnimiek, na ktorú poukazuje rada, samozrejme zdôvodňuje rozličné výnimky, ktoré udeli v minulosti a k špecifickým veciam traja spravodajcovia sa stretli, mali diskusiu a rada by som, aby sme my všetci strávili tú skutočnosť, že sa nemôžeme teraz vrátiť k, prvému, k argumentom prvého čítania, pretože veci sa zmenili a sú tu voľby a polovica Európskeho parlamentu je mm, zložená z nových členov, potom sú tu zmeny v rade, záujmy v rade sa zmenili značne a spoločné stanovisko bolo prijaté bez e, akéhokoľvek hlasovania proti, len štyria sa zdržali ľudia, ktorí vyjadrili svoje mm, negatívne názory predtým. Toto je spôsobené tou skutočnosťou, že ľudia si uvedomujú, že hospodárska kríza e, presiahla e, dĺžku trvania, ako sa to pôvodne prognózovalo a to znamená, že pre nás je dôležité byť veľmi opatrný. Ja si myslím, že text rády je dobrou východiskovou pozíciou pre rokovanie a dúfame, že dosiahneme dohodu v druhom čítaní toto je znovu um, časť, kde nesúhlasím so spravodajcom, pretože dohoda v druhom čítaní, to by malo byť našim cieľom. Ale keď sa pozrieme na Európsku bezpečnostnú sieť, rada to zamietla, na to nesmieme zabúdať. Komisia tiež si myslí, že je to nepraktické ako myšlienka. Videli sme to počas prvého čítania. Mm, z rozličných dôvodov si to myslia. Kolegovia pravdepodobne v tejto miestnosti samotnej vedia, že mm, nie sú k dispozícii ľudské zdroje na takúto rozsiahlú prácu. Mm, nemáme kancelárie, kde dať ľudí, ktorí budú vykonávať štúdie umožňujúce mať hodnoty emisí pre každý jednotlivý sektor. Európska bezpečnostná sieť existuje v Nemecku, um, má veľmi efektívny charakter a trvalo 10 rokov, kým sa vytvorila. Takáto značná a veľká úloha by mohla mať aj negatívne dôsledky na to, že výsledky alebo ciele, ktoré sme si stanovili, nedosiahneme. A potom pán e, Kramer, náš, Kramer, náš spravodajca, hovorí, že budeme potrebovať analýzy zo strany komisie na to, aby sme tieto veci mohli skontrolovať. To je celkom správne, čiže už, už v tomto samotnom procese sú zabudované časové posuny. Ak chceme dosiahnuť tieto ciele, tak e, podľa mňa toto nie je najlepší spôsob, ako to urobiť. Nová verzia ESN, o ktorej hovorí pán e, Kramer, by sa dala zhrnúť ako stanovenie minimálnych požiadaviek na určité sektory činnosti, ktoré sú identifikované komisiou na základne súčasného na základe súčasného stavu emisných limitov. Podľa mňa toto nie je efektívny spôsob dosiahnutia našich cieľov, nie je to správna cesta, mám vážne výhrady, vidím tu veľké teda nevýhody, hlavne je tu diskriminácia rozličných priemyselných sektorov, niektoré majú minimálne požiadavky, niektoré ich nebudú mať. Potom je tu diskriminácia medzi členskými krajinami. Komisia e, má príliš veľa právomoci. Prečo by to mal parlament komisii nechať identifikovať takéto sektory, na ktoré to bude mať dopad? A potom mm, rozličné zneužitia zo strany podnikov. Tie by mohli celkom svojvoľne sa snažiť nerešpektovať smernicu, budú čakať na komisiu, kým zverejní svoje výsledky a potom sa budú chovať príslušne podľa týchto výsledkov. Čiže bolo by pre mňa zaujímavé vedieť. A som rada, že komisia tu dnes ráno je. Keby nám mohla komisia povedať, aké sektory chcú e, vybrať, ktoré použijú pre tú bezpečnostnú sieť, a či komisia zmenila svoj názor, pokiaľ ide o svoje stanoviska z, jej stanoviska z prvého čítania. Teraz e, mm, sú otvorení voči myšlienke alebo zvažujú to, že takýmto spôsobom e, dosiahneme pokrok. Tiež si myslím, že Je naliehavé, aby sme sa snažili dosiahnuť špecifické ciele a najviac na tom ma trápi práve ten dlhý časový interval a časové posuny. Viaceré členské krajiny majú problémy s uplatňovaním súčasnej smernice. Všetko začalo v roku 2007. Ale doteraz výsledky nie sú také veľké, pokiaľ ide o IPPC. Niektoré čísla to dokazujú. Ciele, ktoré Európska únia v 2007 dosiahla v redukcii alebo znižovaní emisí, sú sú naozaj impresívne, to musíme uznať. Kríza znamená aj to, že musíme konať opatrenie, nemôžeme jednoducho doma povedať, že legislatíva je vágná a viedla k zatváraniu e, a podnikov a, a preto sme museli e, znížiť pracovné miesta. Prosím, e, ukončite váš príspevok, hovorí pán predseda, e, pretože presahujeme časový interval. Len veľmi stručne, teda pán predseda, dovolte mi povedať, že pružnosť je pre mňa veľmi e, dôležitá. Spravodajca uznáva, že musíme mať pružnosť už v smernice, ktorá je v súčasnosti platná, sa to odzrkadľuje a my musíme zabezpečiť, aby v prípade udelenia výnimiek tak to boli na to dobré dôvody. Chcela by som predložiť e, pozmenujúci návrh v zmysle, um, že tu budú určité notifikácie e, výnimiek, ktoré komisia udeli a prečo ich udeli, taktiež prechodné plány sú kľúčové. Naozaj e, nám chýba čas, hovorí pán predseda. Musíme e, to e, časovo vymeziť. Ak budeme 20 ľudí plus komisiu plus spravodajcu, takže navrhujem, aby komis- koordinátori hovorili 4 minúty a ostatní rečníci 2 minúty, pretože inak nebude možné držať sa nášho programu. Ďakujem pekne a ďalším rečníkom je Ad Westland. Teraz spustíme aj časomieru pre vás. Takže Ada máte... Ďakujem. Ehm, ďakujem, ďakujem pekne. Chápem, že ste sa pokúšali držať sa maximálne stanoviska, ktoré sme dosiahli v parlamente v prvom čítaní. Myslím si, že je to cieľ, ktorý sme si stanovili. Ešte som nemohla diskutovať, nemala možnosť diskutovať hĺbkovo o smernici vo svojej skupine, ale chcela by som predsa len povedať niekoľko slov. E, predrečnícka už hovorila o problémoch uplatňovaní a dopadoch na životné prostredie a ľudské zdravie a ja by som chcela dodať, že v súčasnosti je veľmi dôležité, aby podniky rešpektovali environmentálne kritéria, ktoré sú veľmi vysoké a musia mať zelené technológie preto, aby skutočne mohli byť konkurencieschopné. Dôležité je to aj pre zamestnanosť. Podľa mňa musíme mať jasné pravidlá hry a stimulovať podniky, aby investovali do zelených technológií. Konkrétne chcem povedať, že veci musia byť jasnejšie, musíme posilniť niektoré časti a súhlasím s tým, čo povedal pred chvíľou spravodajca a síce, že kritéria musia byť jasné, pokiaľ ide o tie výnimky. Je to jedna z vecí, ktorá sa nám zdá zásadná a článok 15, 4c sa mi zdá taký nedôveryhodný, keď hovoríme o porovnaní cien a keď hovoríme o dôsledkoch na životné prostredie, skutočne nechápem, prečo potrebujeme sa k tejto otázke znovu vrácať a opakovane vrácať. Musíme e, rešpektovať emisné limity a mať vysoké ciele. Je tu tiež otázka výnimiek, e, 90 podnikov, ktoré emitujú emisie CO2, musia byť pokryté. E, výsledky e, štúdií britskej vlády ukazujú spôsoby, akým národné plány na znižovanie emisí fungujú. Je to veľmi dôležitá štúdia a ja som spokojná s tým, že spravodajca navrhuje zrušenie určitých výnimiek, ktoré sa mi naozaj zdajú veľmi veľké. Niektoré emisie sú naozaj veľmi škodlivé pre ľudské zdravie a životné prostredie, to spravodajca zdôraznil. Musíme tiež revidovať množstvo megavatov pre niektoré priemyselné sektory a tiež zdôrazniť konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov a systém riadenia CO2. Všetko má svoju cenu. Nemeniť nič má tiež svoju cenu. Zmeniť veci má tiež svoju cenu. V konečnom dôsledku platí daňový poplatník a v každom prípade Daňový poplatník zaplatí za vyčistenie životného prostredia. Ak neurobíme nič, spotrebiteľ zaplatí aj svojim zdravím, prípadne zaplatí najvyššiu cenu, teda bude ho to stať možno život. Pri porovnaní týchto nákladov musíme využiť existujúce technológie, pokúsiť sa znížiť náklady a chcela by som ešte povedať, že naša pozícia parlamentu musí byť veľmi silná do budúcich rokovaní. Mali by sme principiálne rokovať o výnimkách, tak ako to povedal spravodajca. V troch predošlých diskusiách sme o tom hovorili a myslím, že moja e, skupina nemala dostatok času a tento čas, ktorý je vyhradený, sa mi nezdá priateľ. E, e, my to vykompenzujeme Bas Ekut za zelených. You, Chairman, like to... Ďakujem, pán predseda. Chcela by som poďakovať eh, pánovi Kamerovi za všetkú prácu, ktorú urobil v tomto dosie. Je to obrovský. Dosia dobre, že sme konečne začali s druhým čítaním. Už bolo na čase. Udržím, teda dokážem to povedať za 4 minúty, čiže môžete sa uvoľniť, pán predseda. A ja si myslím, že čo treba zdôrazniť osobitne je to, že keď sa pozrieme na súčasné situácie v Európe, sú tu veľké rozdiely v implementácii súčasnej smernice IPPC v celej Európe. Porovnáme situáciu v Holandsku, Nemecku, s tou v Spojenom kráľovstve, tam sú veľké rozdiely v izolácii a nie je na to dôvod, pretože technológie sú viac menej rovnaké, čiže ak hovoríme o vnútornom trhu, ktorý zvyčajne je veľmi dôležitý pre všetky politické skupiny, tak práve kvôli dobrému fungovaniu vnútorného trhu by mali byť pravidlá hry vyrovnanejšie a malo by to byť prísnejšie. História ukazuje, že doteraz táto IPPC e, situácia je taká, že je tu potrebná revízia a lepšie, férovejšie pravidlá, pokiaľ ide o izoláciu v celej Európe. Čiže pre nás je veľmi dôležité, aby v, v tejto revízii možnosti výnimiek boli minimalizované. To je kľúčové. Trh musí fungovať aby sme sa zbavili neférových rozdielov v Európskej únii. Ehm, nie je to zbytočné, že alebo neodôvodnené, že aj podniky ehm, riadajú, žiadajú o striktnejšiu reguláciu, čiže toto treba zdôrazniť. Ďalšia vec hovoria o nákladoch. Ak implementujeme tieto nové technológie, ale tu by som chcel povedať aj to, že sa vytvorili príležitosti na inovácie a stimuli na výskum a vývoj práve kvôli striktnejšej regulácii IPPC. Ale aj e, potenciál zamestnanosti, toto je tiež veľké tieto príležitosti a ešte dôležitejšie je, keď sa pozrieme na dopadovú štúdiu komisie, oni sa pozerajú na možnosti úspory nákladov a zdravie. 65 miliard eur ročne by sa malo ušetriť v roku 2020 kvôli striktnejšej regulácii v IPPC a pokiaľ ide o dopad na zdravie, tak ten bude 20 krát e, vyšší. Toto musíme brať do úvahy, keď diskutujeme o príležitostiach pre túto revíziu alebo túto revidovanú verziu. My podporujeme spravodajcu vie, aby sa minimalizovali výnimky a skutočne dôležité je, je zbaviť sa tých prechodných období pre veľké spaľovne. Podporujeme spravodajcu, ktorý sa snaží toto vyškrtnúť. Dôležité je aj to, že potrebujeme posilnenie znenia pokiaľ ide o podmienky výnimiek, chceme obmedziť existujúce výnimky pre existujúce zariadenia, časové limity <clears throat> a povoliť výnimky v prípadoch, keď, keď sú tam jasné environmentálne prínosy a e, tiež náklady. Pre nás teda musíme znížiť výnimky, možnosti výnimiek, podľa mňa spravodajca ide dobrým smerom, ale chceli by sme posilniť znenie v tejto časti, pretože to vytvára veľa príležitostí a tiež to má pozitívny zdravotný dopad, čo je kľúčové a dôležité pre európskych občanov. Presne 4 minúty. Áno, veľmi presne, hovorí pán predseda, takže teraz Martin Kalner. <coughs> Ďakujem pekne, pán predseda. Najskôr by som chcel tiež poďakovať Olge za, Holgerovi za jeho prácu, aj za výbornú spoluprácu, ktorú e, sponúka s tieňovým spravodajcom, čiže naša spolupráca je veľmi dobrá. Témy v jeho správe, tak najskôr je tam veľmi veľa pekných, dobrých prvkov. Súhlasím s tým, že treba vymazať e, úvodné ustanovenia z SO2 a NOx, teda obchodovanie. Nemyslím si, že obchodný systém by umožnil e, možnosť znížiť emisie. Súhlasím s pozmeňujúcim návrhom 14, pokiaľ ide o referenčné dokumenty, ktoré sa majú zverejniť a tiež povinnosti e, zverejniť e, tieto verzie vo všetkých všetky jazykové verzie a neprekvapí ho, že s ním nesúhlasím v niektorých veciach. Napríklad pozmeňujúci návrh 16 a 17 znovu zavedenie klauzul o európskych bezpečnostných sieťach, zvlášť teda spôsob, akým to navrhuje urobiť, zmeny minimálnych požiadaviek. Podľa mňa to by sa malo urobiť s procesom spolu rozhodovania a nie komitológiou, tak ako to on navrhoval. Ehm, mám ťažkosti s jeho pozmenujúcim návrhom, kde sa mení, menia kritéria výnimiek zo špecifických prípadov k výnimkám. To by veci skomplikovalo a členské krajiny by mali mať pružnosť v tomto ohľade. Ehm, potom ešte vymazanie prechodných národných plánov. Toto sa mi nepáči. Chápem jeho postoj, ale podľa mňa sa mýli ťažko spočíva že máme množstvo členských krajín a to vedie k zavedeniu veľmi rýchlych uh, urgentných opatrení, aby teda preklenuli svoj nedostatok. Zrejme by to viedlo e, k výstavbe veľmi veľa zariadení paroplynových a e, tým by sme nedosiahli náš cieľ, že by sme budovali E, zariadenia, ktoré by boli nízkouhlíkovejšie. Výnimky znovu, toto je zásadné pre mnohé členské krajiny a vyzval by som ho, aby sa znovu zamyslel nad svojim názorom. Navrhujem tiež zavedenie alebo znovu zavedenie niekoľkých e, ustanovení, pokiaľ ide o standby zariadenia, bolo to vybraté z textu zo strany rady, čiže navrhol by som, aby sme to tam znovu zaviedli, tieto pozmenujúce návrhy. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. Joe Ferreira. Obrigado, senhor presidente. Serei muito breve. Ďakujem, pán predseda. Budem stručný. Bez ohľadu na určité nezrovnalosti z časti dosť zásadného charakteru. So spravodajcom e, v princípe súhlasíme so spravodajcom, vychádzajúc z prvého čítania. Takže takýto prístup e, je spočíva v záujme znížiť emisie veľkých zariadení, najmä veľkých spalovní. Jednou z otázok, v ktorej sa od spravodajcu odchylujeme, sa vzťahuje na prvý dokument a týka sa to možnosti zavádzať trhové nástroje, ako napríklad obchodovanie s emisiami pre emisie NOx a SO2. Takže túto možnosť by sme chceli vyškrtnúť. Podľa nášho názoru by ten prístup mal byť skôr zameraný na to, aby skleníkové plyny podliehali limitným hodnotám a nie trhovým nástrojom, ktoré majú e, nedostatočnú efektívnosť a už preukázali aj negatívny vplyv, predovšetkým e, vzhľadom na e, vzťahy e, v oblasti obchodovania s emisiami. Čiže mali by sme sa mm, zamerať skôr na obmedzenie emisí skleníkových plynov a nie na budovanie systému ETS. Pán spravodajca to zohľadnil, to môžeme hodnotiť pozitívne. Článok 5 flexibilita. Ja chápem, že je potrebné zakotviť príslušné jednoznačné kritéria aj pre výnimky. Na druhej strane musíme zohľadniť, že tie kritéria nesmú byť natoľko striktné, aby e, vlastne e, sa tým e, zrušila flexibilita, pretože situácia v rôznych členských štátoch je odlišná a je potrebné zohľadniť špecifika jednotlivých členských štátov, geografickej povahy a technickej povahy priamo na mieste. Flexibilita e, ostáva zachovaná na základe návrhu e, spravodajcu, aj keď e, niektoré tieto body budú predmetom pozmeňovacích návrhov z našej strany. Môžeme uvítať aj zapojenie verejnosti na rozhodovacom procese, ale máme naďalej výhrady, čo sa týka prenesených právnych aktov, pokiaľ ide o stanovenie konkrétnych kritérií pre výnimočné ustanovenia. Čiže my nie sme za všeobecné ustanovenie s delegovanými právnymi aktmi a myslíme si, že e, takisto predložíme určité pozmeňovacie návrhy. Ďakujem. Ďakujem. Restora si tu nie je, takže toto boli koordinátori. Teraz prejdeme k ďalším rečníkom. Každý má dve minuty. Karl Heinz Florence je ako prvý. Karl Heinz Florence ďakujem. Keď sa e, pozrieme na tento dokument komisie a potom sa pozrieme, čo s tým urobila rada, tak e, sa cítim v procese neustáleho vytriezvovania a potom, čo som veľmi pozorne počúval, ehm, sa mi e, posilňuje môj hnev, najmä voči komisii. Komisia, tak ako pri troch i e, sa prizerala ako členské štáty e, zbierali 10 kg na základe triply a iné štáty 0,1 kg a v tomto nariadení je to veľmi podobné keď sa to už takto nevydarilo a komisia vlastne nesplnila svoju e, dozornú povinnosť, tak som veľmi zarazený, že komisia e, predložila takýto e, návrh, ktorý je veľmi málo európsky. Priemysel žije e, vo vnútornom trhu Európy, to je najväčší vnútorný trh na svete a pri predaji produktov E, vlastne e, riskuje všetky tieto výhody vnútorného trhu, ale k vnútornému trhu patria aj ustanovenia v oblasti životného prostredia. Netreba vždy hrať na najvyššej úrovni, ale musíme e, ako komisia navrhovať legislatívu v takej rozumnej strednej úrovni. Toto je taká veľká výčitka, ktorú adresujem aj pánovi komisárovi. Ja očakávam od komisára, veľmi nádejné zastup, ktorý urobil veľmi nádejné zastúpenie, aby túto správu stiahol späť a aby predložil niečo riadne, niečo európske. Toto je krok dozadu, do doby kamennej. Máme e, ustanovenia o zariadeniach e, s peťnásobným rozdielom. To nemôže e, nikto urobiť. Ľudia sa budú pýtať, na akej úrovni tu diskutujeme. Takže naozaj vyzývam komisiu aj radu, ktorá rokuje v anonimite, takže no, tam nemáme prístup, ale komisia by mala nabrať odvahu a stiahnuť tento dokument. Inak e, kolegovi Krámerovi môžem len zablahoželať, pretože z toho urobil, čo sa dalo. Už dávno som mal povedať, že uzatváram rečnícky zoznam a to aj teraz urobím, lebo ešte máme množstvo e, vyjadrení. Miroslav Ouský. Bych eh, také eh, poděkovat eh, Helmutu Kramerovi za, za... Ja by som sa chcel poďakovať Helmutovi Kramerovi za výbornú správu a dovolte mi na začiatok povedať, že 30 rokov žijem v meste, kde vyrastali moje deti a ktorej predstavuje asi takú európsku raritu, pretože je obklopené štyrmi tepelnými elektrárňami zo všetkých strán. Takže verte mi, že jeden z dôvodov, prečo som sa pred 20 rokmi dostal do politiky, bola čistota ovzdušia. Napriek tomu, alebo práve preto, si dovolím vyjadriť nesúhlas s niektorými výrokmi, ktoré tu zazneli, pretože aj našou snahou bolo to ovzdušie čo najrýchlejšie vyčistiť a dovolte mi povedať, že elektrárenské spoločnosti ostránili vyše 90 kysličníku síry a približne 50 kysličníku dusíku Napriek tomu to nestačí, ešte stále to neplní. Keď niekto hovorí, že všetci máme k dispozícii rovnaké technológie, je to pravda, ale nemáme k dispozícii tie isté zdroje. Česká republika, podobne ako Polsko alebo Bulharsko, je vyložene závislá na uholných elektrárniach a e, my teraz potrebujeme nejaký čas na rozhodnutie. E, meníme to za plynové, spoľahneme sa na energetickú bezpečnosť vo vzťahu k Rusku, pretože nemáme iný zdroj alebo prejdeme na jadrovú energetiku, alebo jednoducho vyčistíme tie uholné elektrárne. A to je dôvod, prečo by som sa chcel e, veľmi prihovoriť za to, aby prechodné národné plány zostali zachované a aby mohla prebehnúť aj spoločenská diskusia na túto tému. A life limit derogation by mali ostať zachované v celej tejto norme. Dovolte mi na záver povedať, že keď sa dnes v mojom meste opýtate, či si želajú trochu čistejší vzduch alebo uzavrite týchto energetických zdrojov, všetci budú za sociálne, zo so, so sociálnych dôvodov voliť radšej trochu horší vzduch. Ďakujem. Sie waren ja mit den vy ste s prevádzkovateľmi boli u mňa a oni nám prezentovali svoje investičné plány, ktoré idú trošku ďalej na časovej kolaji. Richard Zeber. Ďakujem, pán predseda. Myslím, že spravodajca Kramer odviedol vynikajúcu prácu, chca, ktorú mu sa, chcem poblahoželať. Chcem adresovať apel na komisiu, ktorú veľmi jasne predniesol Karl Heinz Florenz. Je vecou komisie, aby zabezpečila alebo definit, definovala európsky štandard a e, e úsilia parlamentu by mali byť podporené, aby e, sme e, mali rovnaké štandardy, čo sa týka emisí v Európe. Komisia mm, na základe zmluvy je v podstate k tomuto jednoznačne zaviazaná a je škoda, že členské štáty sú príliš málo ambiciozne a všade E, vlastne vrtajú ešte viacej dierok do švajčiarského syra, ktorý tu máme. Našim hlavným cieľom by malo byť čisté ovzdušie v Európe a našim spoločným cieľom musí byť e, bojovať proti emisiám už na zdroj a k tomu patrí aj to, že budeme mať e, ako tak porovnateľné štandardy pre všetkých európskych občanov. I nie je jasné, prečo na druhej strane hranice majú mať ľudia menší nárok na zdravie ako, ako na tej prvej strane hranice. E, takže e, treba tu e, v prvom čítaní zachrániť čo najviac. To je v duchu zmysluplnej európskej politiky v záujme zmysluplnej európskej politiky a spoločné stanovisko, ktoré bolo predložené, obsahuje určité pozitívne body, to treba podotknúť. Sú tu stanovy pre jednotné environmentálne štandardy ale myslím, že aj e, tie výnimky v 15 štvorke musia byť presnejšie definované. Členské štáty musia povedať, kedy poskytujú výnimky, prečo poskytujú výnimky a s akými časovými obmedzeniami je to spojené. Toto musí byť jasne povedané a musí byť predložený aj plán, ako sa odchýliť od týchto výnimiek, pretože e, je omylom myslieť si, že horšie štandardy prispejú k vyššej konkurencieschopnosti. To je ako keď chcete vychladiť miestnosť tým, že otvoríte eh, dvere na chladničke. Takže toto je moja požiadavka, aby sa robilo trochu viac. Ďakujem. Ďakujem, Korin Lepáš. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem hovoriť veľmi krátko. Najskôr ďakujem spravodajcovi, ktorý veľmi dobre identifikoval základné princíp, problémy, e, výnimky, vytvárajú veľmi rozdielnú situáciu v jednej či druhej krajine, pokiaľ ide o konkurencieschopnosť a znečistujúce emisie sú veľmi pod rámcov toho, čo by sme mohli urobiť. E, riešenie, ktoré sa mi zdá byť zaujímavé, ale musíme ísť ešte ďalej. Myslím si, že to už odznelo. Lepšie e, e, ošetriť tieto výnimky, obmedziť sa na dopad, ktorý je negatívny, napríklad pre prechod znečistenia zo vzduchu do vody, ak je to zdôvodnené pre e, miestnymi podnikami, tiež e, zvoliť prístup IPPC, ale sociálno-ekonomický e, prístup sa nesmie zdôrazňovať len za každú, e, za každú cenu. Musíme rešpektovať normy, ale aj hospodárske hodnotenie sa robí už značne intenzívne, potom dodatočné výnimky pre veľké zariadenia na spaľovanie sa nie, nemusí zavadiať celoplošne, lepšie sa musí chrániť pôda. Myslím, že sme veľmi nepokročili na úrovni e, Rady ministrov, pokiaľ ide o smernicu o pôde. E, Rehabilitácia pôdy sa musí urobiť e, tak, aby v budúcnosti jej funkčnosť nebola ohrozená, musí slúžiť na priemyselné využitie. Vzhľadom na ťažkosti, ktoré máme, podľa mňa by bolo dobre, keby sme boli náročnejší a ambicioznejší práve v tomto texte. Takže toľko, pán predseda, ďakujem. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. Bohuslav Sonik. Chciałbym poprzeć stanowisko koleżanki Ja by som chcel podporiť stanovisko kolegu Gordiniha. Kolegyne Gordiny, ktorá poukázala na to, ako vyzerá kontext našej diskusie. Hospodárska kríza a vzhľadom na túto situáciu by sme mali podporiť spoločné stanovisko rady a e, tu dosiahnutý kompromis Teraz chcem povedať k týmto dvom článkom niečo. 35 centrálny vykurovací systém. Určité analýzy, e, ktoré chcú sprísniť emisie, poukazujú aj na riziko protichodných výsledkov. Dezintegrácia vykurovacích systémov povedie e, k zníženej emisii na komunálnej úrovni, e, k individuálnemu vykurovaniu. A to nie je náš cieľ toto bude e, mať dopad až v roku 2024. Energetický sektor, energetické hospodárstvo vo viacerých európskych krajinách sa opiera o uhlie. Nová smernica by energetickú bezpečnosť e, vo viacerých členských štátoch akutne ohrozila. Preto je veľmi dôležité e, E, zachovať národné prechodné plány. Nech, nik nechce žiť e, v toxikovanom svete, ale napriek tomu by sme mali poskytnúť jednotlým krajinám čas, aby dosiahli svoje ciele a tu by bolo vhodným riešením, keby členské štáty e, dosiahli svoje ekologické ciele nie len na základe striktných noriem, ale aj na základe prechodných lehôd a na základe možností um, môcť stanoviť vlastné ciele na vlastnú pesť. E, toto by bol taký mierny prechod, ktorý by e, mohol byť rovnako efektívny. Kľúčový význam tu má dodržiavanie e, týchto ustanovení zo strany komisie. Ďakujem. Áno, nové členské štáty sa určite nachádzajú v špecifickej situácii, to je evidentné, ale smernica existuje už od roku 1996. Um, ehm, takže hospodárska kríza prišla, odišla, prišla, odišla, aj tento raz znovu odíde. To je argument, ktorý sa opakovane predkladá, že je potrebné zvýšiť investície, ale um, treba to vnímať relatívne. Sice to je problém, ale e, zároveň e, je to taký eh, zničujúci argument pre všetko, čo tu robíme. Chris Davis. Ďakujem, pán predseda. Eh, môj, eh, chcem, chcem zareagovať na môj príspevok ad hoc a nemala by sa spochybňovať moja argumentácia použitím časových argumentov. Ja len tvrdím, že treba e, vytvoriť prechodné plány a investičný plán môže dosiahnuť e, tie ciele, ktoré chceme dosiahnuť. Nechcem tu vyznieť ako nejaký priemyselný lobista. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za toto vysvetlenie, pán Davis. Ďakujem, pán predseda. Súhlasím s pánom spravodajcom. Prepačte, je mi ľúto, že e, snažil som sa... Just two points. Aby sníval trošku viacej, ale nepodarilo sa to. E, otázka umožnenia, aby e, sa... E, e aby elektrárne pracovali na obmedzenú lehotu v rozpore s, e, s smernicou o veľkých spalovniam. Holger Krám má pravdu, e, e, keď hovorí o Spojenom kráľovstve, ehm, že tie ustanovenia tam neboli jednoznačné. Jednoducho treba vyčistiť elektrárne, ale sme tam, kde sme a treba zohľadniť tú situáciu, pokiaľ ide o redukciu CO2 a či by nebolo lepšie, mm, aby tieto Ehm, elektrárne fungovali len určitý obmedzený počet hodín, namiesto toho, aby sme ich nahrádzali ehm, ehm, novými typmi, ktoré nemajú, ktoré nie sú vybavené e, zariadeniami na odchytávanie uhlíka. Po druhé, mm, Eh, emisie eh, výkonných štandardov. Nie som si istý, myslím, že sú to veľmi dobré nástroje na znižovanie emisí CO2, ale nie som si istý, či by sa mali zavádzať na európskej úrovni. Eh, je to nástroj, ktoré, ktorý členské štáty môžu aplikovať, ale ja to chápem tak, že legislatíva o obchodovaní s emisiami, tak ako je v tej verzii v súčasnej legislatívnej podobe neumožňuje e, e, limity e, CO2. Toto obmedzuje slobodu jednotlivých členských štátov, aby pripravovali stratégie, ktoré sú potrebné a myslím, že toto musíme e, pozmeniť, aby sme poskytli e, jasnosť a lepšiu flexibilitu a dúfam, že e, budeme schopní podporiť takýto krok. Ďakujem. Krista Klas. Ďakujem, Krista Klas. Ďakujem aj Horgelovi Krámerovi za veľmi dobrú prácu, ktorú odviedol, takže púšťame sa do druhého kola a ako bolo už povedané na úvod, tie veľké témy, témy teda veľké priemyselné zariadenia, toto je náš prístup, e, že emisie znižíme. Ale ďakujem predovšetkým aj za to, že myslel aj na tých malých ľudí. A keď hovorím o malých ľudí, tak myslím tých malých emitentov, ktorí takisto existujú a vidím, že Ide o to, čo sa týka polnohospodárstva. Vieme, že smernica o nitrátoch e, upravuje určité veci, pokiaľ ide o emisie, pokiaľ ide o odpady e, z polnohospodárstva a nepotrebujeme tu teda duplicitnú reguláciu a toho by sme sa mali aj pridržiavať. Ale čo naďalej nerozumiem aj v tomto spoločnom stanovisku je, že e, sa E, tie e, kurčatá znovu rozdeľujú e, na bojlery a tak ďalej. Čiže podľa mňa by sme nechádzali zachádzať už do absurdna, ale chcem poukázať na ešte jednu problematiku. Ide tu o limitné hodnoty v prílohe 5. Viem, že v podstate sa nemáme vyjadrovať k prílohám, ale aj tu v jednotlivých častiach sú rozporuplné veci. Zoberme si plynové turbíny. Nemôžu byť poháňané výlučne zemným plynom, ale niekedy je potrebné pracovať aj s tekutými e, palivami pri, pri nedostatočnej e, disponibilite. Zažili sme bojkot, e, pokiaľ ide o boj o zemný plyn s Ruskom ale vo prílohe 5 e, e, e emisie 90 mg e, je stanovená a to sa dá len strekovaním e, vody a amoniaku. A v takom prípade e, spotrebujeme viac zdrojov, než ako bude efekt. A tu by sme mali zvážiť, či by sme nenašli schodnejšiu cestu, aby sme e, to nedoviedli celé do absurdna. Ďakujem. Danke. Theodorus Ďakujem, Teodorus Kulakakas. Ďakujem, pán predseda. Oceňujem prácu, ktorú odviedol spravodajca. Viem, aká zložitá je táto práca, do ktorej sa pustila. Takisto v plnej miere e, oceňujem negociačnú stratégiu. E, Eh, pokiaľ ide o pozíciu prvého čítania. Avšak eh, existujú tu problémy, ktoré boli zdôraznené členskými štátmi a mali by sme eh, na tom trošku intenzívnejšie popracovať a zamerať sa na to podrobnejšie. Dám vám príklad, ktorý je veľmi dôležitý v mojej krajine. Máme 4 alebo 5 e, e, e, e, e, e, ligitovaných Eh, lignitových eh, elektrární a 1,5 miliardy eur musíme zainvestovať mm, do týchto eh, elektrární, aby boli odstavené do roku 2020. To je absurdné. Je potrebné docieliť spôsoby, aby sme nemali výnimky bezdôvodne, ale aby sme E, sa zamerali na skutočné a riešili skutočné legitívne problémy, ktoré existujú. A toto sa týka malých ostrovov, ktoré sú v naprosto odlišnej situácie, ktoré majú úplne iné potreby, ktoré nie sú napojené na sieť. A toto je špecifický problém v Grécku, a netýka sa to ostatných členských štátov. Takže ja v plnej miere ocenujem prácu, ktorá bola odvedená, ale musíme sa pozrieť na prechodné obdobia trochu podrobnejšie, aby sme nemrhali financiami a zdrojmi eh, na základe tejto legislatívy. Ďakujem. Ďakujem. Michel Rivazi. Nie. Peter Líze. Ďakujem, pán predseda aj v mojom mene vďaka spravodajcovi. Ja teraz nevyjadrujem sa ako koordinátorom, koordinátor, pretože eh, nemáme eh, ujednotené stanovisko v politickej skupine EPP, ako možno aj v nejakých ďalších skupinách. Eh, chcem spomenúť dva body. Poprvé, chcem jednoznačne zdôrazniť, čo povedal Holger Kramer, pokiaľ ide o ciele kvality ovzdušia platné právo, o ktorom e, rozhodli všetky členské štáty aj parlament, poukazuje na to, že musíme dosahovať určité ciele kvality ovzdušia. Je dôležité, čo povedala e, pani Gardini, e, vo vzdušnej doprave je ešte určitý potenciál, máme tu možnosti, pokiaľ ide o vybavovanie vozidiel časticovými filtrami a redukcie NOx, ale nedot cieli, nedosiahneme ten cieľ, zažijeme absurdné opatrenia ako zátarasy a bude presmerovaná doprava cez oby, obytné oblasti, ak neurobíme aj niečo proti tým veľkým evidentom. To musíme jasne povedať. Čím viac výnimiek budeme mať, tým viac e, problémov budú mať naše komuny pri dosahovaní e, od kvality ovzdušia. Nie je možné, aby sme potom e, aby sme telefonovali z. e, E, nejakým e, starostom a povieme mu, čo sú to za absurdné opatrenia, to nemôžeme splniť, ak e, neuzavrieme cesty. My sme vypracovali uznesenie a povedali sme, že investície do trvalo udržateľných technológií predstavujú reakciu na hospodárskú krízu a preto by sme to mali takisto zohľadniť v diskusii a súhlasím so všetkými tými, ktorí hovoria, že španielské predsedníctvo sa samozrejme musí pohnúť dopredu. Nie je možné, aby oni odmietli e, rokovať s parlamentom. Dohoda v druhom čítaní e, je medzičasom normálna dohoda, normálna pracovná metóda a nemôžeme povedať, že aj tak sa dostaneme do e, zmierovacieho konania. Jednoducho španielské predsedníctvo sa musí pustiť do práce. Ďakujem. Sa tu hasi. Ďakujem pekne, pán predseda. Veľmi stručne. Všetci kolegovia, zvlášť v EPP, hovoria, že musíme byť opatrnejší, pretože súčasná situácia je náročná, ale chcem pripomenúť, že za, poslednej, eh, za posledné legislatívne obdobie, keď sme hovorili o legislatíve o pôde, tak kolegovia z EPP hovorili, že aby sme mali prísnejšie kritéria pre vzduch, tak potrebujeme e, prísnejšiu legislatívu na úrovni zdrojov. Máme tu legislatívu, ktorá sa týka týchto zdrojov a chcela by som, aby kolegovia, ktorí žiadali o to, aby tu bola legislatíva pre kvalitu vzduchu pri zdroji, aby boli konzistentní v tejto téme, pretože tu máme takú takýto dôležitý právny akt pokrytý legislatívou IPPC. A k tomu, čo povedal Chris Davis, kritéria CO2, tak viem, že Chris Davis má presne to isté e, ten istý WWF briefing, ako mám ja na stole a podporujem to, aby sme sa snažili využiť túto legislatívu a ťažiť investovanie do nových e, uholných elektrární. Ďakujem. Danke, Anja Weisgerber. Ďakujem, chcem sa poďakovať aj pánovi spravodajcovi a zablahoželať mu e, k tejto správe. Nezabúdajme, o čo pri tejto revízii smernice EVO ide. Ide o to, aby sme mali jednotlivé ekologické štandardy pre lepšiu ochranu životného prostredia a zdravia a rovnaké e, konkuren- podmienky konkurencie, rovnakú hospodárskú súťaž v celej Európe a to má byť e, dosiahnuté tým, že zlepšíme techniky a že by sme mali nadviazať na zdroje, ktoré tieto priemyselné emisie, čo sa týka týchto priemyselných emisí. Komisia v roku 2009 e, zahájila konania pre e, e, porušenie zmluvy podľa platnej smernice, že e, existujú len tri členské štáty, ktoré koncept najlepších dostupných technik v dostatočnej miere implementovali a E, vyše dva roky po vypršaní lehoty pre implementácie starej smernice IFO e, v Európe existuje vyše 1500 zariadení, ktoré nemajú obnovené e, prevádzkové povolenia podľa novej smernice. Toto je obrovský problém, ktorý poukazuje na to, že je tu obrovská potreba zmien. Nemôžeme takto pokračovať. Sú tu rozdiely s faktorom tisíc, čo sa týka emisných limitných hodnot v Európe. To nie je ani E, e, tu nie sú ani jednotné konkurenčné podmienky, ani jednotná ochrana zdravia. Preto e, musíme práve tu zapracovať. Ja som bola stieňová spravodajkyňa pri smernici o kvalite ovzdušia a tu sme vyzvali komisiu, aby nadviazala na zdroje a preto naďalej podporujem minimálne požiadavky, ktoré Európsky parlament požadoval už v prvom čítaní a ktoré teraz e, spravodajca navrhuje opakovane a chcem sa za toto zasadiť. Ešte mám 6 sekúnd. Posledná veta o ochrane pôdy. Tu sa zasadzujem za to, aby sme konečnom dôsledku našli riešenie, e, aby sa to vrátilo do riadneho stavu a nie do východiskového stavu. Som veľmi skeptická, čo sa týka predpisov o ochrane pôdy a viete, že som proti smernici a nechcem, aby e, sa tu vytvoril nejaký prejudic. No, vy ste to pretiali o tých 6 sekúnd, o 16 sekúnd, no ale dobre, čo už sa dá robiť s vami. Uh, e, cier etiket. Ďakujem. E, potreba ísť podstatne ďalej, ako hovorí návrh, to je jasné. Je tu zdravie a perspektíva životného prostredia, ale chcela by som hovoriť o niečom inom, a to je konkurencieschopnosť. Viete, že máme stratégiu EU 2021 so základným e, kameňom je zelený rast. Ak chceme viac vnútorného trhu a e, férovejšie podmienky hry, tak potrebujeme takýto základ, aby sme skutočne pomohli našim spoločnostiam byť konkurencieschopnými. A potom, ak budeme mať príliš veľa výnimiek a príliš dlhé prechodné obdobie, my bojujeme prasne proti našej konkurencieschopnej konkurenci konkurenčnej výhode. Schopnosť e, konkurovať je ohrozená a náklady sa presunú do verejného sektora na verejné zdravie a preto vo výnimočných prípadoch udelujeme výnimky, potrebujeme prechodné obdobie v niektorých prípadoch, tam, kde je to ekonomicky efektívne a tento prístup, ktorý tu je, ide príliš ďaleko a je kontraproduktívny z pohľadu konkurencie schopnosti priemyslu a schopnosti podnikov ako takých. Ďakujem pekne. To bol zoznam rečníkov členov výboru. Teraz má slovo Marianne Venning z komisie. Pani Venning, nech sa páči. Ja, guten Morgen. Entschuldigung, ich habe den... Dobré ráno. Prepačte, nenašla som gombík. V prvom rade Chcem nadviazať na tých, ktorí sa pánovi Kramerovi poďakovali za jeho správu. Podľa nás je to takisto dobrá správa, je to ďalší rozvoj e, toho, e, čo sme videli v prvom čítaní vo viacerých bodoch a myslím si, že to, čo sme si vypočuli od jednotlivých poslancov a členov výboru, je veľmi povzbudivé Eh, ak eh, stanovisko komisie eh, chcete počuť spontánne stanovisko komisie k týmto rečníckým príspevkom, tak by som povedala, že tie tri body, ktoré vyzdvihol pán Kramer, by som stručne okomentovala. Ehm, poprvé je tu bezpečnostná sieť. K tomu zaznelo niekoľko otázok. Komisia vždy povedala, že tento koncept už funguje už prakticky máme 3-4 smernice, e, ktoré obsahujú tieto minimálne štandardy, napríklad e, veľkospalovne a vôbec tu nie sú pochybnosti, že ak by nastal tento prípad, tak takéto minimálne štandardy budú nevyhnutné a že aj zo strany komisie ich ešte raz navrhneme. Toto síce nie je explicitne e, zapracované v návrhu, ale ide o to, že komisia má tento nárok alebo toto právo predložiť návrh. Myslím si, že to, čo navrhoval pán Kramer vo svojej správe, sa rozhodne uberá minimálne správnym smerom. My sme toto zamietli vo všetkých sektorov, pretože politicky, ale aj pokiaľ ide o administratívu, eh, je to nezodpovedné, ale keď sa teraz zameriame na jednotlivé návrhy, tak e, dospievame k názoru, že, e, sa to, že sa tu otvára možná ďalšia diskusia. Čo sa týka flexibility a článku 15.4, aj tu z viacerých príspevkov e, vyznelo, že e, z environmentálno-politických cieľov, ale aj s cieľou konkurencieschopnosti by sme nemali dvere príliš naširoko otvárať. Na druhej strane vždy existujú výnimky, to treba zohľadniť, ale na druhej strane to treba naozaj obmedziť na tie výnimky, nie aby sa z výnimky zrazu stalo pravidlo. A tu e, diskusie o tom, akým spôsobom to v texte zdôrazniť, sú extenzívne a intenzívne, aj v rade sa viedli intenzívne diskusie a myslím, že ešte môžeme o tom ďalej diskutovať, aby sme sa dostali eh, k schodnému kompromisu. Ďalší bod, najdôležitejší bod, eh, je takisto veľmi často spomínaný. Eh, ide o veľké spalovne. Poznáte stanovisko komisie k tejto téme. Povedali sme, že toto je jeden z tých sektorov, ktorý vždy zaostával a pre ktorý sme zvýšili tie minimálne štandardy. A my si myslíme, že e, tento sektor e, by nemal byť e, inak riešený ako iné sektory. Čiže vynimočné podmienky nie sú potrebné, ale v diskusii s radou sme videli, že sú tu určité veci, ktoré by sme nemali jednoducho zmiesť zo stola, ale tie výnimky by sme mali e, e, vo vysokej miere zohľadniť a dodržiavať. Aj o tom ešte bude treba diskutovať a myslíme si, že e, aj tu je východiskové stanovisko parlamentu sa veľmi približuje k tomu, čo komisia predložila v tom pôvodnom návrhu. Budem stručná. Poviem, že toto predstavuje dobrý základ na to, aby e, sa docielil tento kompromis medzi radou a parlamentom. E, bolo veľmi povzbudivé, keď viacerí povedali, že by sa to malo presadiť v druhom čítaní. Myslím, že to je správny postoj a komisia urobí všetko, čo bude v jej silách, a bude dostupná, bude k dispozícii a so všetkými bude diskutovať, aby sme k tomuto úspechu mohli z našej strany takisto prispieť. Ďakujem. Ďakujem pani Venning a teraz ešte na záver Holger, Holger Kramer. Ďakujem pekne, čo možno najstručnejšie, lebo už tá diskusia trvá dosť dlho. V zásade chcem reagovať na to, čo povedala Aza Westlund, že si nerobíme žiadnu láskavosť, keď pri takýchto diskusiách o legislatíve si sami ukracujeme čas. Chcem len pripomenúť, že veľa hovoríme o nelegislatívnych textoch, ktoré by mali mať nižšiu prioritu ako tie legislatívne a obmedzujeme si rečnícky čas pre takéto dôležité legislatívne iniciatívy, kde tá dohoda nie je jednoduchá, keď niekto hovorí len o vetu dlhšie, tak e, sa mu vypne mikrofón. To je podľa mňa absolútne nepriateľné. Takže, kolegyne, kolegovia, z tých vyjadrení, ktoré vyplynuli, tam som trošku videl tú kvadratúru kruhu, pokiaľ ide o hľadanie kompromisov, pretože tu máme na jednej strane úplné obhajovanie spoločného stanoviska až po sprísnenie mojej správy. Naozaj som si vypočul všetko, bude to mimoriadne zložité. Poprosím vás, kolegyne, kolegovia, vidíme si v ústretí v najbližších týždňoch ak chceme e, zavažiť z očí voči rade, pretože je na to potrebná kvalifikovaná väčšina. A na to vás všetkých potrebujem, vrátane pána Kelena a vrátane pani Gardiny. Takže by som sa potešil, keby sme tu dosiahli pokrok. Dovolte mi len stručne k niektorým bodom, Ja si nemyslím, že by sme mali využívať hospodárskú krízu ako nejaký argument. To nás podľa mňa neposunie vpred. Hospodárska kríza sa týka všetkých rovnako, a to aj tých, ktorí dodržiavajú vo svojich zariadeniach vysoké environmentálne štandardy. Preto tento argument podľa mňa neplatí. Nízke environmentálne štandardy, že tieto zvyšujú konkurencieschopnosť, to je nesprávne, takže ďakujem Richard Zeber za to, že si to povedal. Tieto veci, tieto ciele by sme nemali stavať do opozície. Eh, výkonnostné štandardy CO2, táto diskusia tu bola už v prvom čítaní. Áno, kolegovie, ja som za to, aby sme hovorili o efektívnosti obchodovania s emisiami, o tom, či naozaj funguje, či je na mieste, ale prosím nie v rámci debaty o tejto legislatíve. Toto tam nepatrí. IPPC sa nevenuje skleníkovým plynom. Keď túto diskusiu pripustíme, tak nás to len bude odlakavať našu pozornosť od toho, na čo sa musíme sústreďovať. Teda e, chcem sa na to, ako sa majú využívať e, najlepšie dostupné technológie. Takže prosím, nie v rámci e, tejto smernice. Ak to tam budeme mať v stanovisku parlamentu, v konečnom dôsledku to len stiaží diskusie s radou. A ešte úplne na záver dve také opatrné snahy troška kompromisný teror, krátke dve vetičky. Pani Gardini povedala na úvod, že ja vo svojej správe dávam veľa manevrovacieho priestoru komisii, pokiaľ ide o otázku tých minimálnych štandardov, ich definície. Tak sa prosím porozprávajme o postupe. Pán Kelenen hovoril o spolurozhodovaní povedal to slovičko co-decision. To je ten prvý návrh. A druhý návrh, ja chápem pána Ovského, pána Sonika, pán Ovský tu už nie je, aspoň ho nevidím. Ja chápem, že sú tu členské štáty, Áno, pán Soring aj pán Ovský povedali to isté. Ja chápem, že členské štáty niektoré potrebujú národné plány a ja ani nie som nejaký fundamentalista v tejto súvislosti. Ja si dokážem predstaviť, že by sme tie plány mohli zachovať eh, v našom stanovisku parlamentu trošku možno v modifikovanej forme, ale potom vy upustíte na nejakej inej, na nejakom inom fronte. Napríklad upustíte, pokiaľ ide o tie minimálne štandardy, vidíte nám vo strety. Vôľa členských štátov, Karl-Heinz Florence, sa nezdá byť e, príliš vysoká, pokiaľ ide o túto tému. A trošku sa postavím na stranu komisie, pretože naozaj e, Európska únia môže byť e, dosiahnuť len takú úroveň, akú jej umožnia členské štáty. Takže my ako parlament teraz vnímame túto nízku vôľu členských štátov a my ju musíme nahradiť našou silnou vôľou. Takže my musíme rade predložiť naše stanovisko, také stanovisko, ktoré nám umožní rokovania a dospieť k dohode v druhom čítaní. Teším sa na že teda komisia pred chvíľou povedala, že môj koncept minimálnych štandardov už nezamieta kategoricky, ale že to chápe ako krok správnym smerom. Ja si myslím, že takto sa nám podarí dosiahnuť pokrok. Ďakujem pekne za podporu a poprosím vás pristupujme k našej najbližšej práci konštruktívne. Ďakujem pekne, Holger Kramer. Sme v druhom čítaní, tu sú určité lehoty maximálne 4 mesiace máme ako parlament k dispozícii po doručení spoločného stanoviska rady. V marci sme ho dostali počas posledného pléna, takže tie lehoty tu máme. Pozmenujúce doplňujúce návrhy trvá preklad 23. marca 2010. Hlasovať sa bude 27. 28. 3. vo výbore a v pléne v júli. Takže trošku nás ten čas tlačí. Kolegovia už aby začali pripravovať pozmaňovacie návrhy, aby sme ich budúci týždeň mali. Dobre, ďalší bod programu nové ľahké komerčné vozidla a ich emisie. Spravodajcom je tam Martin Kellenen. Ďakujem pekne, pán predseda. Možno by som mohol počkať minútku, dve. Pán Holger je, truškým, je tuším populárnejší, teda jeho bod programu bol tuším populárnejší. Áno, áno, počkajte prosím pol minútky, hovorí pán predseda. O decide to... Poprosím všetkých, aby buď opustili sálu, alebo sa utišili. Okay, I think we continue and those who... Takže myslím, že môžeme pokračovať. Ešte raz prosím, tí, čo opúšťate sálu, potichu, aby sme si mohli vypočuť, čo nám chce povedať spravodajca. Týmto mu dávam slovo. Ďakujem, pán predseda. Takže emisie CO2 z ľahkých komerčných vozidel, tí, čo tu boli minulé, kedy sme sa rozprávali o emisiách CO2 z motorových vozidiel. to budú mať isté deja vu, keď si prečítajú tento môj návrh, pretože mnohé z ustanovení ktoré sme mali v záverečnej verzii legislatívy o motorových vozidlách. Mnohé z tých ustanovení sú aj v tomto návrhu komisie. Návrh zavádza limit 175 gramov CO2 pre sektor ľahkých komerčných vozidiel, ktorý predstavuje 10 trhu s motorovými vozidlami. Sú to, je to 10 emisí z dopravy v Európskej únii. 175 gramov do roku 2016, to je návrh komisie. Od roku 2014 do roku 2016 sa mohol začať zavádzať. A je trošku kontroverznejšie to, že komisia tiež navrhla dlhodobý cieľ 135 gramov do roku 2020 Zase raz tí, čo tu boli počas predchádzajúcich diskusí, si ste pamätajú, že sme tu tiež mali pokusy o zavedenie dlhodobých cieľov. Je to návrh, ktorý podporujem. Mali by sme výrobcom stanoviť dlhodobé ciele, kam je potrebné sa vyvíjať, aké technológie je potrebné pripravovať od roku 2020. Je tu však trošku problém, pokiaľ ide o úroveň toho limitu. 35 gramov je veľmi ambiciózny cieľ a ja by som poprosil komisiu, aby mi povedala, ako vysvetľuje, ako opodstatňuje toto slova v tom návrhu ani v impact assessmente dopadovej štúdii sa o tom veľa nehovorí zdá sa, ako by sa len to percento eh, z motorových vozidel prevzalo aj pre ľahké komerčné vozidla, ale to je veľké riziko, veľmi nebezpečné, pretože ten trh je tu iný, ide o užitkové vozidla, tam sa nedá nejako e, veľmi manevrovať a e, používa sa tam e, často nafta, nie benzín, takže som poprosil komisiu, aby mi vysvetlila, kde vzala toto číslo. Ďalší problém v tejto legislatíve, s ktorým sme nemali dočinenia v prípade motorových vozidiel, toto sú tie eh, viac úrovňové vozidla, pretože trh je fragmentovaný, mnohí výrobcovia eh, predávajú čas svojho odbytu ako eh, vozidla, kde je iba podvozok a motor a to sa potom predáva malým a stredným podnikom, ktoré potom doplňajú tie jednotlivé súčiastky a tak ďalej. A e, sú to naozaj tisícky iných spoločností, ktoré to robia. Emisie z týchto záverečných vozidel samozrejme je potrebné chápať ako súčasť tejto legislatívy a možno by nebolo dobré snažiť sa malým a stredným podnikom dávať zodpovednosť za tieto emisie, takže je zrejme len logické, že e, tie emisné hodnoty by mali zostať u producentov ale ako sa potom budú teda alokovať tieto emisie jednotlivým spoločnostiam? V dokumente sa nachádza návrh ktorý myslím, že nie je uspokojivý, tak to vidia mnohí. Komisiu myslím, že už aj rada vyzvala, aby vypracovala pracovný dokument na túto tému, takže dúfam, že tento nám prinesie viac informácií. Dúfam, že aj komisia nám možno dá viac informácií, lebo zatiaľ sa nám takéto informácie nezostali. Je tam aj výnimka pre menších producentov ja si myslím, že toto si zaslúži našu podporu. Musíme zdôrazniť, že ich to absolútne nevyníma z ustanovení, len sa tu uznáva, že vzhľadom na špecifickú povahu ich výroby by nebolo správne e, začleniť ich do všeobecných ustanovení. Návrhy z legislatívy o autách pre ekolegislatívu a superkredity, to sa tam tiež nachádza a to je správne. Musíme poskytovať producentom stimuly na zavádzanie nových technológií a inovácií. Zdieľanie medzi výrobcami je tiež umožnené. A ďalšia vec, zaujímavá by ma od komisie, či by bolo možné takéto zdieľanie, pokiaľ ide o nariadenie <coughs> o motorových vozidlách a o komerčných vozidlách, že by sa nejaké úspory v jednej oblasti mohli potom vyrovnať vyššími e, emisiami v tom druhom sektore. Pretože často napríklad v komerčných vozidlách sa využívajú e, motory z bežných vozidiel, takže či by tu bola takáto možnosť kompenzácie. A potom otázka sankcií. Sankcie podľa mňa sú mimoriadne rozsiahle v prípade nedodržania a ja si nemyslím, že by e, sa akýkoľvek producent rozhodol nedodržať legislatívu, ale možno by sme sa mohli pozrieť aj celkovo na úroveň sankcií, pretože sú vysoké. Toľko teda e, v stručnosti k e, návrhu. Ja už som sa stretol s tenevými spravodajcami, teším sa z ich spolupráce a teším sa na to, že spoločne pripravíme ambiciózny, realistický návrh a teším sa tiež na e, príspevky jednotlivých členov výboru k tomuto legislatívnemu návrhu. Ďakujem, pán Kelenen, hovorí pán predseda. Kto sa hlási o slovo? Aby som mohol uzavrieť zoznam rečníkov. Máme teraz 4 minúty pre koordinátorov a potom 2 minúty pre ďalších členov výboru. Pani Weisgerber ako prvá, nech sa páči. Ďakujem pekne za veľmi jasné uvedenie do problematiky zo strany správodajcu. Ja tiež dúfam, že spolupráca bude dobrá a že spoločne predložíme dobrý návrh. Je jasné, že chceme prispieť k znižovaniu emisí CO2 aj v tomto sektore, že musíme prispieť, pokiaľ ide o tieto ľahké komerčné vozidlá, aby sme my ako Európska únia mohli dosiahnuť cieľe, ktoré sme si v klimatickej oblasti stanovili. To platí aj pre dopravu, ktorý nie je súčasťou obchodovania s emisiami. A osobné vozidla a komerčné vozidla predstavujú asi 15 celkových emisí CO2 z dopravy v Európskej únii. Takže tento návrh e, vychádza e, alebo teda ide tým správnym smerom v zásade Emisie CO2 v cestnej doprave neustále narastajú. Od roku 90 do roku 2007 sa to zvýšilo o 29 a preto je potrebné, aby sme sa tým zaoberali. Pokiaľ ide o mm, osobné vozidlá, tam už sme prijali legislatívu, teraz sú na rade ľahké komerčné vozidlá. Pre mňa je ale dôležité, aby sme zostali realistami, aby ciele, aby hraničné hodnoty boli dosiahnutelné a aby sme teda naozaj konali. Preto je potrebné postarať sa o to, aby tá úprava, ktorá vznikne, zohľadňovala aj rámcové podmienky, ktoré tu momentálne máme. Tieto ľahké komerčné vozidlá väčšinou e, využívajú e, malé a stredné podniky a remeselníci. Takže tu musíme zohľadniť dopady finančnej a hospodárskej krízy. tak, aby tie hraničné hodnoty, tie, za, zákonné ustanovenia neviedli k tomu, že sa príliš zvyšia nákupné ceny takýchto ľahkých komerčných vozidiel. Takže je potrebné, aby sa to napríklad vyvážilo e, nižšou, cen, nižšou spotrebou, e, ale to môže byť iba, iba časť. E, pokiaľ ide o tie novo prihlásené komerčné vozidlá, tam zošlo v roku 2009 o zníženie o 25 e, takže je potrebné vyhnúť sa narušaniu hospodárskej súťaže pre producentov. Je dôležité, aby sme e, stanovovali stimuly, tak aby tu boli ekologické inovácie, aj tie superkredity sa mi páčia. A ten návrh podľa mňa ide správnym smerom, ale ešte by sa tam dalo čo to vylepšiť. Spravodajca pred chvíľou povedal, že je tu mnoho paralel eh, k motorovým vozidlám, osobným motorovým vozidlám. Ten kompromis, ktorý sme vtedy prijali, by sme mohli v čo možno najväčšej miere preniesť aj na malé komerčné vozidla. Ale v niektorých oblastiach vidíme, že komisia Napríklad v prípade sa veci prevzala jedna k jednej. Hoci ľahké komerčné vozidla sú ťažšie, takže sú tu rozdiely. Pokiaľ ide o sankcie, tam ten prenos nebol jednak jednej. V prípade ľahkých komerčných vozidiel sa v prípade 1 gramu musí platiť 120 e, eur, v prípade osobných vozidel to je len 95 eur. Musíme zohľadniť to, že sa to vyrába v menších množstvách a že potreba je dôležitým faktorom pri nákupe ľahkých komerčných vozidiel. Ešte úplne na záver, aby som držala svoj čas, dve, tri vecičky k návrhom, ktoré tu už odzneli. Myslím si, že by bolo dobré, keby sme v prípade ekoinovácií eh, dávali možnosti započítania, keď sa pozriete na sektor osobných vozidiel. Ďakujem pekne, pani Weisgerber, hovorí pán predseda. Ďakujem. Pán Krote. Ďakujem, pán predseda. Martin Kelenen hovoril o dežavu. Ja som to dežavu mal. Hoci by som si bol želal, keby komisia bola prijala trošku ambicioznejšie ciele v tej či onej oblasti. Správa Sakony bola teraz schválená a vidíte, že priemysel hneď reagoval. Máme prvé modely, ktoré sú úsporné, palivovo úsporné a toto je dôsledkom tlaku Európskeho parlamentu. Tento návrh uznesenia, pardon, nariadenia sme vylepšili. Ja by som bol rád, keby sme aj v prípade tejto správy boli ešte ambicioznejší a ja by som bola rada, keby, ja by som bol rád, keby komisia bola do návrhu zakomponovala jednoduché opatrenia, napríklad obmedzenie maximálnej rýchlosti. Napríklad v prípade ľahkých komerčných vozidiel je možné optimalizovať výkon motoru e, znižením maximálnej povolenej rýchlosti. Takto by sa jednoduchým spôsobom znižila spotreba paliva a znižili by sa aj emisie CO2. Takže k tomu, prosím, komisia, by ste sa mohli vyjadriť. Ďalej by som si bol želal, pán Dimas mal prevziať e, naše návrhy, pokiaľ ide o tie hraničné hodnoty, ale neurobil to. Niektoré členské štáty v rade momentálne začínajú iniciatívy v tom zmysle, aby sa rozstýlil celý tento návrh. Niektorí by boli radi, keby úplne zmizol zo stola ale to by znížilo našu dôveryhodnosť, aj pokiaľ ide o ďalšie klimatické konferencie keď eh, budeme vodu kazať, víno piť. Eh, takže preto je dôležité, aby tento návrh nariadenia bol čo najrychlejšie realizovaný a aby bol ambiciozný. Pretože vidíme, v oblasti osobných vozidel máme reguláciu, je to kompromis z Európskeho parlamentu z prvého čítania a tam vidíte, že niektorí producenti uh, Um, ľahké komerčné vozidlá si vybrali, aby do tejto kategórie uh, zaraďovali osobné vozidlá a tomuto musíme zamedziť, musíme rýchlo prijať uh, návrh v oblasti ľahkých komerčných vozidiel. Nože ja v napätí čakám návrh Martina Kelenena. Ja som za to, aby to bolo ambiciozne, pretože tlakom vznikajú inovácie a toto podľa mňa návrh v súčasnom znení neposkytuje takýto tlak. Pokiaľ ide o to stúpanie krivky, mňa by zaujímalo, ako to vyzerá v prípade producentov, keď sa trošku zvyší hmotnosť vozidla. Ja viem, že ľahké komerčné vozidlá sú tu predmetom že tam vlastne e, tá váha nákladu zohráva dôležitú úlohu, je faktorom pri nákupe, aby sme mali, ako to vyzerá s tou krivkou. Pokiaľ ide o tých e, producentov špecializovaných vozidiel. Tam sme, myslím, že našli v Sakonyho správe dobrý kompromis, 1 gramček či 2 gramy. S tým som úplne uzrozumený, pokiaľ ide o časové ciele. 175, 135 gramov Tých 175 gramov nie je veľmi ambiciozné. Máme tam zavadzaciu fázu. V prípade správy Sakony sme to tiež implementovali, preto to aj komisia navrhla a ja si myslím, že tých 175 gramov by ešte mohlo byť predmetom diskusie, pretože to musí byť predmetom diskusie a potom môžeme dosiahnuť také čísla, ktoré môžeme píšne prezentovať na najbližších klimatických konferenciách a teda dôveryhodne vystupovať. Takže teším sa na to, čo nám predloží pán Kelenen. Špecialista na emisie Holger Kramer, nech sa páči. Ďakujem pekne za tento kompliment. Teraz ale nepôjde o ovzdušie, ale o CO2. To je trošku iná problematika. Nesúhlasím s predrečníkmi s všetkým. Ja si myslím, že ten návrh, ktorý máme k dispozícii, je ambiciózny. Ja si nemyslím, že regulačný tlak ako taký dokáže vytvoriť inovácie. Inovácie vznikajú v konkurencii na trhu. Áno, niekedy treba trošku postrčiť, politika musí trošku postrčiť, pokiaľ je o environmentálne e, štandardy. E, a preto aj e, zavádzame tieto hraničné hodnoty. Chcem sa konzervovať nás pár dôležitého. Podľa mňa si musíme uvedomiť, že tie nákupné motívy v prípade uh, ľahkých komerčných vozidel sú iné ako v prípade osobných vozidiel. Tam nejde o nejaký lifestyle, uh, o nejaké symboly uh, štatusu. Toto sú naozaj užitkové vozidlá, ktoré sú mimoriadne dôležité pre malé a stredné podniky. A tam zohrávajú náklady obrovskú úlohu už teraz pri nákupe ľahkého komerčného vozidla. Zrejme ako prvú vnímajú cenu a po druhé, ako druhé spotrebu. Takže tá spotreba už teraz je veľmi dôležitým faktorom rozhodovania oveľa väčšej miere než v prípade osobných vozidel. Nariadenie ako také pokiaľ ide o cieľ na 2015, tam podľa mňa nemusíme nejako veľa diskutovať. Je potrebné, aby sa to potom aj takto ambiciozne implementovalo. Ale pokiaľ ide o ten dlhodobý cieľ, tam mám viacero otázok. Poprvé, je e, tento cieľ 2020 dostatočne dlhodobý, to je menej než 10 rokov. A keď sa pozriete na ľahké komerčné vozidla, tak vidíte, že ich produkcia trvá dlhšie, Takže hovoríme tu o dlhodobom ciele, ktorý sa týka už cieľi, ktorý sa týka už budúceho produkčného cyklu. Takže je to dobre premyslené, je to rozmyslené, je tu nejaká dopadová štúdia, ktorej by sa bolo overilo, e, či sa to dá, čiže ako ste dospeli k tomuto dátumu ak nepodaríme v tomto roku elektromobilitu, ak budeme stále e, fungovať na spaľovacích, pardon, rok 2020 to má byť, upozorňuje pána Krámera, e, pán predseda, no máte pravdu, čím, čím je človek starší, tým viac si zamienia 10 ročia, takže rok 2020 samozrejme mohlo by sa nám stať, keď budeme v roku 2026 stále pracovať so, so spalovacími motormi, že vyvoláme taký efekt, ktorý vôbec nebude v, envi- e, v prospech environmentálnych cieľov. Niekedy možno e, nebude e, vôbec rentabilné produkovať väčšie ľahké komerčné vozidlá, budú to menšie vozidlá a bude ich tým pádom viacej. Takže aby sme sa vyhli tomuto efektu, tu musíme byť veľmi obozretní. Takže je to číslo realistické, tá cieľová hodnota, či je realistická roku 2020 a ak áno, za akých podmienok. A ešte ďalšie veci, zo pár. Nechápem, prečo v prípade ľahkých komerčných vozidiel máme iné penalty, iné sankcie než v prípade osobných vozidiel pri nedodržaní hraničných hodnôt. Podľa mňa by to mali byť rovnaké čísle. A ešte ďalšia vec, ktorá mi veľmi leží na srdci, v prípade komerčných vozidiel existuje mnoho vozidiel, ktoré opúšťajú ešte v neúplnom stave e, fabriku. Čiže kladieme si otázku, do akej miery zodpovednosť producenta môže postačovať, keď on nemá žiadnu kontrolu nad tým, čo sa deje s tým, e, s tým jeho základnými súčiastkami ďalej, s tým podvozkom, s tým motorom, či z toho bude napríklad sanitárny sanitka alebo nejaké iné vozidlo. Čiže ako môžeme dať na zodpovednosť e, spotrebiteľovi e, všetky emisie, ktoré produkuje automobil, ktorý on ale celý nevyrobil. Ďakujem. Zabine Vilc. Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, emisie európskeho dopravného sektoru sa zvýšili o 36 eh, medzi rokmi 90 až 2007. To číslo trošku liší od toho, čo povedala pani Weisgerber. My sme však emisie mohli znižiť, znižiť v priemere o 9 Ľahké komerčné vozidlá, po nich je väčšia, väčší dopyt ich emisie sú 200 gramov na kilometr, v roku 2009 to bolo 203 gramov na kilometr. Takže musíme konať, komisia musí vyslať jasný signál autoproducentom. My poznáme, ako sa obchádzajú veci, ako sa hľadajú diery v legislatíve, z legislatívy o motorových vozidlách a tomu musíme predchádzať. Priemysel už teraz tvrdí, že tie návrhy sú príliš prísne, ale upovedomme ich o tom, že tie aktuálne ciele už boli oslabené. Tých 175 gramov to už neplatí pro rok 2012, ale až pre rok 2016. Ambiciózna legislatíva je na mieste, pretože v prípade osobných vozidiel sme videli, že producenti nie sú ochotní znížiť emisie len tak sami od seba. Po mnohých rokoch, po mnohých vyhláseniach neprišlo nič. Ďalej. Kupujúci ľahkých komerčných vozidiel nenakupujú tak racionálne, ako sa to očakáva. Motory sú čoraz silnejšie, hoci to ekonomicky nemá zmysel. Aj bezpečnostné aspekty sa stávajú relevantnými. Ľahké komerčné vozidlá sú príliš rýchle, neskúsení vodiči, ktorí majú len vodičak typu B, často sú e, nepozorní, e, idú príliš rýchlo. Čiže rovnako ako v prípade nákladných vozidiel, aj tu by sme mali obmedziť maximálnu povolenú rýchlosť. Čiže aby sme e, nejako vlastne obmedzili tieto negatívne efekty. Ja si myslím, že dlhodobé ciele sú mimoriadne potrebné, ale nemôžu tu byť iba langfristic e, dlho, e, dlhodobé ciele. Myslím si, že na 2012 by sme si mali stanoviť e, ciele. 120 gramov na kilometr sa dajú dosiahnuť pri súčasných technológiách. Volkswagen, Renault a Ford už majú Eh, teraz modely, ktoré dosahujú tých 175 gramov na kilometr. Toto sa dá urobiť jednoducho obyčajnou úpravou modelov. Keby sme eh, ten cieľ na 2016 ešte viacej oddialili, tak by to bolo absolútne negatívne. Nemecko, Francúzsko a Taliansko sa snažia v rade zvýšiť ten cieľ stanovený na rok 2020 zo 35 gramov a snažia sa tú zavadzajúcu fázu predlžiť v rade tieto tri krajiny hľadajú určité e, výnimky, napríklad tie superkredits, aby sa zvyšili, aby sa ponúkali dlhšie. A často sa používajú rôzne triky na to, aby sa e, aby sa mm, teda manipulovali hodnoty, ktoré dosahujú jednotliví e, producenti rok 2013. Tam chce komisia revidovať toto nariadenie, chce preveriť dodržiavanie e, tých emisných hodnôt a tu je obrovské riziko, že takáto dopadová štúdia povedie k ďalšiemu rozptýlu k ďalšiemu oslabovaniu. Prosím, tie cieľe, ktoré sú stanovené, zachovajte také, aké sú, neznižujte ich. Ďakujem. Pass Act. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel som len zdôrazniť, že táto legislatíva je kľúčová, keď sa pozrieme na dopravný sektor. Pán Kelem povedal, že je to iba 10 tohto sektora, ale prosím, preto do úvahy, že toto je veľmi veľký e, veľmi narastajúca časť, rastúca časť toho sektora. Musíme znížiť emisie CO2 o 10 do roku 2020, keď sa pozrieme na sektor nie, nie ETS sektor. Dúfame, že ETS pôjde na úroveň mínus 15 čiže to je veľká úloha, ktorú musíme splniť v doprave. Z toho, čo vieme, a kolega to povedal, že nárast emisí dopravného sektora je plus 40 čiže veľký nárast, keď sa máme dostať na mínus 15, úroveň minus 15 do roku 2020, čiže veľká výzva a pri, v, prípave, v prípade dodávok tam je 20 Eh, vozového parku, nárast o 50%, čiže veľký nárast v tomto sektora, čiže musíme to riešiť. Dôležité je aj to, že keď sme hovorili o dopravnej legislatíve a dopravných normách s komisiou, tak oni povedali, že menej striktnejšie ciele by sa dali kompenzovať v iných sektoroch, napríklad v dodávkach. A to je podľa mňa veľmi dôležité, keď diskutujeme o legislatíve v súvislosti s dodávkami a tiež mm, ak budeme mať slabé zákony v prípade dodávok, tak bude tu stimul pre e, pre výrobcov aut, aby registrovali svoje auta ako dodávky, pretože musíme mať e, prísne normy aj pre dodávky musia byť záväzné a v súlade s normami pre vozidlá, ktoré sme e, zrealizovali. Čiže ak chceme znížiť normy pre dodávky približne o 40 tak budeme mať asi 125 gramov CO2 emisí do roku 2020, čo je realizovaný, realizovateľný cieľ. Potom či to nie je príliš striktne, striktné. Nie, pretože keď sa pozrieme na dodávky od Mercedesu alebo Volkswagenu, tak za posledné dva roky zlepšili emisie CO2, 10 až 15 už majú, čiže na, úrovne, na úroveň 120 e, eh, gramov, teda minus 20%, toto nie je príliš, e, príliš ambiciózny cieľ, mohli by sme ho zrealizovať. Ďakujem pekne. Judith Meklis. Thank you, Chair. Ďakujem pekne, pán predseda. Skutočne by som chcela podporiť môjho ambiciozného kolegu v tejto oblasti a vyzvať pre viac ambícií, alebo zostaňme ambiciózni a nenechajme do toho zasiahnuť súčasnú hospodárskú krízu, aby sme znížili naše ciele, žiadali viac pružnosti alebo posunutie vstupu do platnosti. Podporujem pána Kramera, keď hovorí, že rok 2020 možno nie je tak ďaleko, hoci podľa mňa to ďaleko je, ale ja by som požiadala ešte o dlhšie obdobie, aby sme mohli kontrolovať všetky ambície a ciele včas. Táto, toto nariadenie tiež je veľkou výzvou a preto by sme mali byť ambiciózni, pretože ponúka výhodu pre, pre, pre automobilový priemysel viac pracovných miest v Európskej únii. Ak výrobcovia v EÚ budú môcť e, vyvážať nízkouhlíkové autá na iné trhy, tak by sme využiť príležitosť a profitovať z toho, pretože predaj e, aut sa za nasledujúcich 20 rokov zdvoj až trojnásobí. Možno, že ak nebudeme ambiciozni, tak ostatné sektory za to zaplatia cenu. My sme sa, e, sa zaviazali, že znižíme emisie o 20 až 30 Sú to, je to povinnosť pre e, členské krajiny, aby znížili emisie CO2 mimo sektora ETS. V tom je doprava dôležitá a musí zaplatiť svoju, svoj podiel, preto ak doprava nedokáže znížiť e, svoje emisie, tak e, ale tak menej e, efektívne sektory zaplatia za to cenu, čiže to nesmieme dovoliť. Musíme byť ambicioznejší, rýchlejší a mali by sme ciele a rozsah rozšíriť a rovnaké um, termíny by mali platiť teda rok 2015. Ďakujem. Chris Davis. Ďakujem, pán predseda. Cieľ pre dodávky je pomáhať e, podnikom. Nie sú to žiadne luxusné e, tovary. Ako najlepšie pomôcť týmto podnikom, o tom máme hovoriť. Podľa mňa to je najužitočnejšie, čo môžeme urobiť prijať opatrenia, ktoré znížia náklady na prevádzku týchto dodávok. Menej emisí, väčšia efektívnosť. To ide spolu. Príliš veľa času v tomto parlamente trávime, že máme tu lobbystov z automobilového priemyslu a e, veľa ľudí by profitovalo, e, keby mohli používať e, svoje dodávky za menších nákladov. Mali by sme zvýšiť naše ciele, nie Eh, hrať sa s dátumami a podobne. Mali by sme hovoriť, že 175 gramov je ľahko dosiahnutelný cieľ. Výrobcovia súčiastok nám hovoria, že vybavenie už je v policiách, že môžeme dosiahnuť značné eh, poklesy a mnohí výrobcovia eh, urobili pokrok, ktorý presahuje tento prach, ktorý komisia formulovala v tomto návrhu. Čiže Takže dajme si cieľ na 160 gramov do roku 2016. Nehovorme stále o tých 175. Výrobcovia súčiastok pre automobily hovoria, že to je reálne a tiež priznajme, odkiaľ sú tí lobbysti. Keď by sme mali tu dobrovoľné ciele zo strany automobilového priemyslu, tak by to bolo veľmi málo. 2005, 2006, 2007, CO2 tie emisie sa nepohli a potom komisia zaviedla legislatívu a aha, aký rozdiel. Zrazu automobilový priemysel sa zobudil a začal robiť to, čo mohol robiť už veľa rokov dozadu. Vidíme tu značné e, poklesy a je tu teda veľký stimul. Spotrebiteľ z toho bude profitovať. E, takýto bude výsledok. Ďakujem. Richard Seber. Richard Seber. Herr Vorsitzender, Ďakujem, pán predseda. Trochu som sklamaný, že komisia pri tomto návrhu sleduje ten istý prístup ako pri emisných normách pre osobné automobily, hoci tu existujú obrovské rozdiely. Poprvé, v použití týchto ľahkých užitkových vozidiel mm, a mm, nákladné vozidla sú e, dlhšie, väčšie a väčšinou e, toho najazdia viacej ako osobný automobil potom hmotnosť e, stavba je odlišná, je tu rozdiel proti osobnému vozidlu, čiže sú tu možnosti vyskúšať nové veci, čo nie sú ešte také vyzreté a vykazuje sa vyššími hmotnosťami. E, potom e, argument, argumenty nákupu a používania sú iné ako pri osobnom automobile ktorý sa používa ako vozidlo pre životný štýl, ale nie je to naozaj užitkový predmet. Bohužiaľ, množstvo týchto ľahkých um, užitkových vozidiel uh, eh, je uh, zapletených do nehôd. Je tu obrovský podiel uh, nehôd uh, s negatív, tragickým následkom. Toto takisto nebolo zohľadnené. Čiže myslím, že je to nesprávny prístup, keď hovoríme len o cieľoch CO2. Myslím, že by mal byť predložený inovatívnejší návrh komisie, a výrobcovia ehm, ehm, by testovali techniku, skrátka by sa poskytovali stimuly vyskúšať nové veci. Pri eh, vozidlách na batériu je problém, že dostávajú 200 kg ťažké batérie. Keď to chceme umiestniť eh, v ľahkom užitkovom vozidle, tak je to, ehm, eh, tak je to ľahšie ako v osobnom automobile. Môžeme sa snažiť o masové využitie a myslím, že ten princíp, e, ten prístup je jednoduchší mm, tým, že je jednoducho príliš jednoduchý. Ďakujem. Sa tu hasi. Ďakujem pekne, pán predseda. Mám tiež pocit deja vu, e, rovnaké štruktúry, rovnaké argumenty sme počuli ako za, predošlej legislat- predo- za predošlého legislatívneho obdobia všetky tieto medzery, nedostatky, e, pokiaľ ide o dohody o, o znížení emisí CO2. E, v roku 2008 mali sme toto zavádzacie obdobie 70%, 80%, 100% a tak ďalej. Toto zavádzanie a potom minimálne sankcie, čo znamená, že tu nemáme ekonomický stimul na to, aby sa zlepšila technológia, máme tu superkredity a potom výnimky pre malých výrobcov, takže ja si myslím, že ak skutočne chceme byť ambiciozní a ak chceme, aby toto bola súčasť našich klimatických eh, projektov a ambícií, tak kľúčové je, mať jasný časový harmonogram, jasný limit, skutočne záväzný, nie e, plný nedostatkov. Bez toho sa nepohneme, nebudeme globálnymi lídrami a pre prísne ciele, to sme videli v mnohých oblastiach, to je najlepší spôsob, ako uh, stimulovať technologický rozvoj a na to, aby európsky priemysel bol lídrom aj v technologickej sfére. Možno, že lobbysti eh, z automobilového priemyslu sú odlišní, ale mnohí z nás počuli posolstvo automobilového priemyslu, že limity CO2 sú veľmi dobré eh, že boli stimulom, aby priemysel robil veci lepšie a to žiada nakoniec aj trh. No a posledná poznámka. Diskutovať o dlhodobých cieľoch, to je v poriadku. Je dobré mať dlhodobý cieľ, ale nezopakujme to, že dlhodobý cieľ nebude záväzný, vymáhateľný, že to budú len e, nezáväzné. A podľa mňa najdôležitejšie sú krátkodobé záväzné ciele, teda ciele 2020. Ďakujem, pán Florenc. Ďakujem. Na rozdiel od IPPC, e eh, Nebudem komisiu chváliť, ale uberá sa správnym smerom a rádiu podporím. A všetkých, čo e, dnes e, predniesli pripravené prejavy, môžem povedať, že všetky tieto prejavy sme už počuli v oblasti osobných automobilov. Nie sú nesprávne, ale chcem vám pripomenúť, že keď sme spúšťali diskusiu o osobných automobiloch, tak e, svet, respektíve Nemecko, upadalo a teraz vidíme Eh, obrovské eh, auto so 4 litrami motorov, eh, so 4 litrami benzínu, so 4-litrovým, 4-litrovým motorom a myslím, že to by neprinieslo inováciu. Bohužiaľ, takto to v praxi nie je. V príručke je to tak, ale v praxi nie. je. Ako by všetky tieto údaje CO2 sa dali vysvetliť za posledné dva mesiace? Viem, že existujú plánovacie cykly, ale zjavne tieto argumenty za uplynulých 12 mesiacov, mesiacov nezohrávali úlohu, čiže nemali by sme sa dať iritovať. A čo všetko máme za sebou? Ja by som chcel pripomenúť aj mladým ľuďom, e, v 70. V 97. sme uzavreli dobrovoľnú dohodu, a táto sa absolútne zrútila po vypršaní 2007. Ešte nikdy som nezažil e, takú veľkú porážku ako, toto dobrovoľné, e, ako táto dobrovoľná dohoda. Hovorilo sa už aj o ekoinováciách. Toto je jediný bod, ktorý by som chcel e, pri komisii kritizovať, pretože to, že to nefunguje pri osobných automobiloch, tu má komisia pravdu, je potrebné to zlepšiť Nuž a pokuty, tu treba rovnaké pravidla a Richard Seber hovorí správne, že e, rôzne vozidla majú rôznu spotrebu, čiže toľko z mojej strany. Dankeschön. Aus Schaden wird man klug. Ja? Und... Áno, e, škody sú poučné, môžeme sa z toho poučiť do budúcnosti Teraz si vypočujeme komisiu Philip Owen. Um, you, you, ďakujem, pán predseda, pán Kalanan, a ďakujem rečníkom za vaše početné otázky. Zaznelo tu množstvo otázok a ja sa pokúsim odpovedať na väčšinu z nich. Um, ostatné zodpovie kolegyňa Malgozáta. Ako viete, komisia ohlásila v roku 2007 stratégiu, e, je tu potreba e, znížiť emisie CO2 e, ľahkých užitkových vozidel. Nariadenie o auta, ktoré bolo prijaté formálne minulú jar, predstavuje dôležitú úlohu. Týkalo sa to komerčných vozidel a toto je nástroj, v predmetnej stratégii. Čiže e, je tu určitá logika, ako spomenuli rečníci, že viaceré z myšlienok a konceptov, ktoré boli prijaté kolegy skore, zákon, spoluzákonodarcom, sa e, zapracovali do návrhu o nákladných vozidlách. Jednoznačne sú tu rozdielnosti, e, pri ktorých vám spomeniem určité Eh, informácie, prečo sú tu rozdiely. Prvá otázka ohľadom eh, dlhodobých cieľov a eh, prečo 135 gramov do roku 2020. Toto je jasne zdokumentované v našej dopadovej štúdii, ale čoskoro vám Malgožáta poskytne podrobnejšie informácie. Druhý bod, ktorý spomenuli viacerí rečníci, ktorý spomenula aj rada, je viacfázové, otázka viacfázových vozidel. Viacerí rečníci hovorili o tom, že ambulantné vozidlá sú viac fázové vozidlá, ale tie nespadajú do rozsahu pôsobnosti, čiže nemajte obavy, čo sa týka ambulancií, e, teda, nemo, teda sanitiek. A my sme sa pokúsili docieliť lepší spôsob, ako adresovať túto otázku a to je momentálne v návrhu komisie. A takisto bol vypracovaný non-paper a ja e, zabezpečím, aby sekretariat komisie e, preposlal kópiu aj sekretariatu parlamentu, aby to mohlo byť e, rozoslané poslancom pre informáciu. Ale toto je čosi, o čom sa už diskutovalo s členskými štátmi a e, myslím, že máme schodné riešenie a teda v tejto súvislosti máme schodné riešenie. Potom tu bola spomenutá otázka poolingu, či pooling medzi výrobcami automobilov a výrobcami nákladných automobilov je možný. Väčšina výrobcov automobilov sú výrobcovia nákladných automobilov, ale nie všetci. E, máme tu dva príklady, ktoré sú opačné a mm, tu, ten pooling nie je možný. Je to obmedzené na výrobcov malých užitkových vozidiel. Viacerí rečníci nastolili otázku, pokiaľ ide o Eh, access premium o eh, pokutách a prečo to bolo nastavené na, vys- na vyššej úrovni ako pre auta. Eh, opäť, keď sa pozriete na dopadovú štúdiu, tak tá, ten dôvod je jasný. Marginálne náklady compliance sú 120, zatiaľ čo pre auta je to 95, čiže je tam určitá logika a dá sa vysvetliť, prečo sme dospeli k tomuto záveru čo sa týka nákladov pre spotrebiteľov, áno, komisia si uvedomuje, že nákladné vozidlá využívajú e, často e, spoločnosti, často malé a stredné podniky a je dôležité pochopiť aj dôvod z pozadie tohto návrhu. E, toto je takisto jasne vytýčené v dopadovej štúdii. V podstate ten návrh znižuje palivové náklady pre spotrebiteľov a tieto úspory vykompenzujú vyššie náklady vozidiel. A na základe našej dopadovej štúdie e, spotrebitelia môžu očakávať čisté úspory okolo 2000 eur na vozidlo. Čiže v podstate to bude mať negatívny nákladový dopad na spotrebiteľa, tak ako je to uvedené v dopadovej štúdii. Preto si myslíme, že toto je ešte dodatočný stimul, aby sa postupovalo na tomto súčasnom základe. Rýchlostné obmedzenia. Dôležitá otázka, keď sa pozriete do úvodných ustanovení návrhu, e, je tu odvolávka na e, rýchlostné obmedzenia, pretože keď sa pozriete na správy o doprave a e, životnom prostredí a na potenciálne úspory pri emisiách CO2 na základe obmedzení rýchlostných, tak existuje tu dopad na spotrebu E, paliva, takže toto by sme si mali uvedomovať a mali by sme to mať na zreteli. Čo sa týka tých 135 gramov a mm, parametre ako e, e, hmotnosť, tu odovzdám slovo kolegyne. Ďakujem. Aby som objasnila, prečo sa komisia rozhodla e, 135 e, gramov na kilometr, my máme dopadovú štúdiu, ktorá sa zaoberá rôznymi úrovňami dlhodobých cieľov do roku 2020 pre malé užitkové vozidla. A na základe našej analýzy 125 gramov na kilometr je maximálna technická real, realizovateľná možnosť. Ale e, to korešponduje e, s vyššími nákladmi technológií, ktoré, sú, ktoré musia byť aplikované a implikuje to, že výrobcovia by museli použiť e, najrozvinutejšie a najdrahšie opcie. Z 125 gramov e, na kilometr. Tento cieľ je realizovateľný a mm, je to možné aj na základe e, zmenšovania motorov a výrobcovia sa zameriavajú už teraz na túto možnosť a e, vlastne prípady už spomenali aj rôzni rečníci. V roku 2013 sa komisia zameria na potvrdenie realizovateľnosti tohto cieľu potom pripravíme dopadovú štúdiu, ktorá sa bude zakladať na aktualizovaných údajoch a aktualizovaných technológiách a technologických balíkoch, ktoré sa budú používať pre túto analýzu. A na záver 135 gramov na kilometr. Táto úroveň je obdobná, e, pokiaľ ide o závažnosť ako ciele, ktoré sú e, v legislatíve e, CO2. E, zameriavame sa na zvýšenie nákladov, ktoré sa očakáva na základe splňania týchto cieľov. Je to podobné ako pri autách a podľa nás nákladné vozidlá sú schopné doceliť to, čo, to, čo je osobné vozidlá Čo sa týka dopadu zvýšenia hmotnosti, zmena štruktúry e, trhu e, s nákladnými vozidlami. My plánujeme zrevidovať e, tú formulu, ktorá je uvedená v prílohe 1, tým, že sa zameriame na rozvoj trhu nákladných vozidiel, aby sme preverili, či tá formulka, ktorá je v prílohe, správnym spôsobom odráža štruktúru trhu. A v prípade, že malé užitkové vozidlá budú ťažšie a znečistujúčejšie, budeme musieť zrevidovať e, limity, aby sme zabezpečili, že e, tie ciele 175 e, budú splňané. Ale podľa našej súčasnej analýzy sa zdá, že trh e, nákladných vozidiel je predmetom iných rozvojov ako e, osoby, osobné automobily Takže budeme sa zameriavať na výkonnosť. Výrobcovia sa budú zameriavať skôr na výkonnosť, než ako na luxusné e, aspekty. E, výrobcovia budú musieť zabezpečiť, aby ak tie vozidla budú ťažšie, aby nestrácali e, na výkonnosti a je nepravdepodobné, že sa bude zvyšovať hmotnosť za účelom vyšších cieľov. Ďakujem komisii. Martin Kelehen eh, má slovo na záver v tejto diskusii. Ďakujem, pán predseda. Niekoľko stručných pripomienok, ak dovolíte. Bolo to zaujímavé v komentároch komisie. A ďakujem, že teda dva zastupcovia komisie prišli. Eh, tá tam hovorila, že akceptujeme, že trh pre auta a užitkové, vozidko, užitkové vozidla je iný, že oni sú racionálnejší a venujú viac pozornosť nákladov. Pokiaľ ide o nákup užitkových vozidel, súhlasím, ale predtým povedal, že dôvod pre dlhodobých cieľov je, e, vyplýva z regulácií pre automobilový priemysel. Niekoľko komentárov k tomu, čo odznelo. Súhlasím s pani Weisberger, že Potrebujeme sa pozrieť na prístupnosť vozidiel. V konečnom dôsledku nie je v prospech nikoho, ak sa spotrebiteľ rozhodne, že si nechá staršie vozidlo dlhšie e, pretože a bude znečisťovať viac a výrobca tiež stráca, klient stráca, čiže musíme mať na zreteli prístupnosť vozidiel a Mm, nenavyšovať príliš náklady, pokiaľ ide o užitkové vozidlá. Pán Grúta, vám blahoželám k vašej politickej odvahe. Hovorilo sa, nestáva sa tak často, že nemecký poslanec hovorí o, o, o um, rýchlostných limitoch. Blahoželám vám k vašej odvahe. Určite teda... And, uh, uh... Možno, že vo voľbách v Nemecku nebudete taký úspešný. Uh, popravenie, len krátke nehovoril som, že návrh komisie je dostatočne ambiciozný, len som chcel počuť nejaké e, dôvody. Pán Kramer musel odísť, ale množstvo rečníkov hovorilo o rozdieloch alebo podobnostiach medzi autami a užitkovými vozidlami, pokiaľ ide Eh, o trh s týmito vozidlami. Je tu analogia, ktorá možno ide príliš ďaleko. Trhy sú odlišné. Je tu veľký eh, stupeň prieniku dízlov a oveľa viac užitových vozidel. Nie je to tu rovnaký rozsah pokiaľ ide o napríklad eh, klimatizáciu alebo ďalšie technické vybavenie týchto vozidel, tam sa situácia rôzni. A ešte jeden záverečný komentár pani Hasi. Áno, nesúhlasím s tými superkreditmi, inováciami, že toto sú diery v regulácii. Myslím si, že sú to stimuly, aby sme presvedčili výrobcov prijať technológie, ktoré by inak neprijali. Dôvod pre návrh o ekoinováciách bol taký, že sme chceli e, znížiť emisie CO2 v reálnom svete, mali sme viac energeticky efektívnejšie osvetlenie, takže ak návrh tam, by tam nebol, tak by sme nemali stimuly pre výrobcov, aby zaviedli takéto technológie. Sme za to, aby sa to zaviedlo. Otázka je, že musíme poskytnúť stimuly v nariadeniach, preto aby sme to umožnili zrealizovať. Čiže nesúhlasím s tým, že toto je medzera, myslím, že je to skôr stimul. Uh, a, a cukor je vždy lepší ako bič. Ein weises Schlusswort. Äh, danke. Veľmi múdre slova na záver. Ďakujem Martin Kalenen. Tým sme dospeli ku koncu nášho zhrnutia. Stretneme sa budúci týždeň, konkrétne 6. apríla 2010 o 15. Ďakujem za pozornosť.